So, ladies and gentlemen, let's... Dámy a páni, začneme. Prepačte, že e, meškám. Bol som vlastne na čas, ale nie v tejto miestnosti, e, čiže sa ospravedlňujem za túto chybu. Takže e, poďme rovno na to. Prvý bod na programe je prijatie samotného dnešného programu. Máte k nemu nejaké pripomienky? Ak nie, program je prijatý. Ďalej bod 2. Schválenie zápisníc. Sú tam nejaké pripomienky? Tiež nie. Dobre. Takže to je schválené. Oznámenia predsedu žiadne nemám. Bod 4. Dôležitá správa, ktorá sa týka uplatňovania spoločnej bezpečnostnej a obradnej politiky. Máme tu kolega Arno Dažan, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ja tu samozrejme nechcem nejakým spôsobom tú správu čítať alebo e, detailne prechádzať, každý ju máme k dispozícii ale ako to vyzerá s pozmeňovacími návrhmi, to si asi prejdeme. Čiže najprv sa chcem poďakovať e, tieňom spravodajcom, ktorí prispeli k obohateniu e, tejto správy pán Picula, pán Radoš, pán Van Orden a pani Sebalos. Oni všetci e, naozaj veľmi plodne prispeli k tejto správe E, máme tu dosť veľa pozmeňovacích návrhov a navrhujem 7 e, pozmeňovacích kompromisných návrhov e, a tie by nemali byť problematické, aj keď samozrejme skupiny sa k tomu vyjadria. Je to ich práva, takisto máme ešte zostanú ďalšie zvyšné pozmeňovacie návrhy, ktorým nemáme kompromis. A Ja e, myslím, že som celkom rešpektoval tú filozofiu toho, tej správy aj v tých pozmeňovacích návrhoch e, v tom zmysle, že máme tu e, dva summity, jeden bol ešte v roku 2013 decembri a druhý bude v roku 2015, ale tieto dva sa venujú téme obrany a sme v kontexte, ktorý je veľmi problematický práve v oblasti obrany, pretože je tam aj napísané, že za tých 15 rokov, čo máme túto politiku, to naše okolité prostredie nebolo z hľadiska bezpečnostného na tom takto kriticky. Takže to je jeden taký aspekt a potom treba vyslať tam istý signál, e, ktorý by bol aj kritický, pretože e, naozaj nie sme spokojní s tým, akým spôsobom k tomuto pristupujú členské štáty alebo kolektívne aj rada. Čiže naozaj to nie je dobrý momentálny výsledok, ale zároveň máme tu aj nejaké návrhy, akým spôsobom racionalizovať e, naše aktivity. Samozrejme sú tam aj ďalšie e, už potom detailné aspekty, kde možno každá skupina to vidí trochu inak, ale nikto asi dnes nemôže poprieť, že e, to, čo robíme, nie je jednoducho dostatočne na úrovni, že máme výzvy, ktoré momentálne necelkom zvládame a hlavne ten operatívny plán, ktorý e, máme v rámci EÚ by mal byť racionalizovaný z hľadiska rozpočtového, logistického, operatívneho alebo aj strategického, aby sme si povedali, aké teda priority máme a e, aby sme vedeli aj konať tam, kde treba. Čiže väčšina pozmeňovacích návrhov ide týmto smerom s tým, že samozrejme sú tam isté nuance, e, nuance v tom zmysle, že každá politická skupina niektoré veci vidí odlišne. To je porozu, e, pochopiteľné. To je z mojej strany všetko a hlasovať sa bude na fete, myslím, e, v Štrasburgu, v marci, ak sa nemýlim. A tam by sme mohli mať už konsolidovaný text. A potom otázka e, formálna, ale môže sa týkať nakoniec aj vecnej stránky. Nechcel som e, v tejto fáze tam príjmať alebo zapracovať nejaké pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o prvý odsek, alebo tie prvé odseky, e, to sú také úvodné odseky, kde sa táto filozofia nejakým spôsobom predstavuje a tam som nechcel dávať pozmeňovacie návrhy také, ktoré detailne to nejako rozoberajú viem, že niektorí kolegovia chceli to tam dať, chceli viacej detailne tam spomínať už v tom úvode e, teroristické hrozby, konflikt na Ukrajine, ale ja som to tam dal skôr tak všeobecnejšie a myslím si, že cieľom e, tejto správy nie je hovoriť o konkrétnych e, krízach. Ide tam skôr o to, aby sme my hovorili o tej našej obranej a bezpečnostnej politike vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Prvá e, pripomienka SND, pán Pikula. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem pána spravodajcu za účinnú e, spoluprácu. Domnievam sa, že ste odvedli skvelú prácu a predložili ste komplexnú e, správu, dobre štrukturovanú vo veci, kde máme viac otázok ako odpovedí. Veľmi si vážim, že ste zohľadnili viaceré pozmeňujúce návrhy aj v mene našej skupiny. Som rád, že mnohé stanoviska našich členov sa zapracovali do správy. Mám iba niekoľko menších poznámok, chcel by som e, na ne poukázať a domnievam sa, že prispiejú ku zvyšeniu kvality tejto správy. Súhlasím e, s hodnotením celkového bezpečnostného e, kontextu. Správne hodnotíme medzinárodnú krízu, ktorá ohrozuje bezpečnosť únie vzhľadom na e, viacere e, a existujúce a nové e, bezpečnostné výzvy. Bohužiaľ, podmienky z hľadiska bezpečnosti nie sú stabilné. Osobne sa domnievam, že treba posilniť prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou a vytvoriť nové rámec pre kybernetickú bezpečnosť E, to sa spomína v treťom odseku. Okrem toho e, vážime si e, vyvažené znenie v odseku 11, pokiaľ ide o civilné misie. Sme toho názoru, že Únie sa musí sústrediť na zvýšenie účinnosti efektívnosti súčasných nástrojov na zdolovanie kríz, s tým, aby sme boli schopní rozšíriť spektrum e, našich e, zásahov v tomto smere. Odsek 18 e, je teraz dobre zvážený, pokiaľ ide o hodnotenie príspevkov členských štátov pri vojenských misiách a je zosledený s 21. odsekom. Parlament musí vyzvať členské štáty, by viac sa zúčastňovali na vojenských operáciách a prispievali na posilnenie zdrojov, ktoré sa dávajú k dispozícii. Jediný, jediná e, dilema, ktorú mám, sa týka financovania z BOP a našich ambícií v tejto správe, pokiaľ ide o e, naše zámery e, v Únii v porovnaní s NATO, ocek 33. Avšak je dôležité zistiť, e, že títo bezpečnostné organizácie, ktoré majú 21 spoločných členov, e, by mali e, účinnejšie využívať svoje zdroje a transparentnejšie kontrolovať Záverom ďakujem pekne kolegovi za skvelú prácu a všetkým kolegom za ich príspevky pri zabezpečení štrukturovanej vývožnej správy, ktorú plne podporujem. Ďakujem. Thank you. From, um... Ďakujem pekne. V mene Alde, pán Nat. Ďakujem pekne. Vystupujem v mene pána Radosa a chcem vystúpiť aj potom za seba. Pokiaľ ide pána Radosa, to je tieňový spravodajca a hovorí, že text je konsenzuálneho charakteru, že je vyvážený a ja s tým súhlasím tiež, ale chcem povedať, je tam jedna veľká výnimka z môjho hľadiska a to síce nasledovná vec, kým nebudeme mať definovať e, e, definovanú nejakú e, nejaké jednotky v teréne a o tom hovorí iba Francúzsko a Anglicko, to vlastne sme pokryci. Čiže tu je napísané, že misia trénovania vojakov v Mali je úspešná, pretože po roku trénovania neboli sme schopní dať tam ani alebo vycvičiť jednu jednotku Eh, vojakov, ktorí by mohli tam eh, aj eh, konať. A navyše hovoríme tam o defenzívnych jednotkách, čiže na tomto trvám. Tam sú proste výnimky, pretože pokiaľ členské štáty nemajú jasnú definíciu toho, čo to sú vojenské jednotky, v tohto typu, tak vlastne e, závisíme od toho, čo robia Francúzi a Angličania a my všetci ostatní robíme to, čo politicky korektné, to znamená nič. Um, e Musím sa ospravedlniť. E, oficiálne by malo najprv vystúpiť EKR alebo ECR pred ALDE. Otázka Jeffreyho ohľadom bezpečnosti politiky Pán kolega, nech sa páči, ďakujem pekne. Dúfam, stále dúfam, táto správa nie je až taká slá, aká by mohla byť. Takže blahoželám. E, Vo všeobecnosti si uvedomujeme, že naozaj táto spoločná bezpečnostná a obranná politika nemá až tak veľa podstaty. Viac e, e, sa hovorí o, e, o retorike, ale teraz kríza v Strednej Európe a na Blízkom východe e, hovorí, že musíme sa zjednotiť. E, E, je tu nebezpečenstvo e, e, rozčesnutia medzi našimi európskymi spojencami a transatlantickými spojencami. Všetci sa musíme zhostiť svojich zodpovedností v oblasti obrany. Všetci hovoríme o tom, že členovia NATO musia vynakladať minimálne 2 HDP na obranu, ale len nemnohé štáty splňajú to, túto minimálnu povinnosť. A predstavte si, že aj záväzky na papieri e, nemusia znamenať, že máte skutočné schopnosti. A v skutočnosti iba NATO má e, určitú e, dôveryhodnosť a SPOB len rozstýlujú pozornosť. Je to bolo neškodné politické koby v iných časoch, ale teraz situácia sa zmenila, je nebezpečná. Dúfam, že nadchádzajúca Európska rada príjme rozhodnutia, a e, sa sústredí na občianske aktivity, ktoré budú doplňať vojenské aktivity NATO a členských štátov. A bude nabadať členské štáty, aby e, sa postavili e, z očí voči svojej zodpovednosti v oblasti obrany. Ďakujem pekne. Myslím si, že pani Lezingová nie je prítomná. Chce niekto vystúpiť v mene GUE? pani Sibelien Zelený. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky, takže poprosím vás, aby ste si nasadili sluchadla. Úvodom by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za snahu spoluprácu, za veľmi užitočné stretnutie s tieňovými spravodajcami, pri ktorých sa nám podarilo sa dohodnúť na užitočných kompromisoch. V mene našej skupiny eh, vás ubezpečujem, že súhlasíme so všetkým, eh, čo obsahuje správa. Nepochybne máme určité eh, výhrady, kde nemáme úplný, úplnú zhodu, o tom treba jasne povedať. Napríklad odsek 6 a 25 kde sa spomína strategická autonómia vo vojenskej oblasti. Domnievame sa, že je to veľmi nejednoznačné e, e, viedrenie, dokonca e, vyznieva to anarchisticky. Týka sa to jadrového potenciálu Myslím si, že musíme eh, v SB opäť vychádzať z článku 21 Lisabonskej zmluvy. Mm, to sú princípy rozvoja eh, demokracie ľudských práv, ale autonómia sama o sebe podľa nás nemôže byť našim eh, konečným zámerom. Aspoň tak si to predstavujeme, ale ďakujeme pekne spravodajcovi za to, že súhlasil s, odkazom na článok 23 Lisabonskej zmluvy Neviem, e, ako budeme ďalej e, e, narovať strategické autonómiu. Pokiaľ ide o odsek 11, o nasadenie SPOB, myslím si, že to je povedané príliš silno, najmä v súvislosti s vojenskými záležitostiami, ale vo všeobecnosti táto správa je vyvažená. Najväčšiu výhradu vidím v tom, že ak chceme podporiť túto správu ako celok, e, týka sa to potom aj e, dvojpercentnej hranice pre národné rozpočty, ktoré e, sa majú vynakladať na obranu. Domnievame sa, že samotný pojem 2% veľmi málo hovorí o kvalite obrany. Skôr to vyjadruje kvantitatívnu stránku. Ak trváme na 2%, to znamená, že mali by sme nabadať e, sektor obrany k tomu, aby e, jednoducho vynakladal peniaze daných poplatníkov, namiesto toho, aby sa sústredil na kvalitu obrany. Vieme, že existujú viaceré vojenské e, e, e, zariadenia, tanky, ťažké výzbroj, ktoré sú absolútne nové, ale sa nevyužívajú a to je nehospodárne využitie verejných prostriedkov. Takže treba viac hovoriť na, o kvalite a nie o kvantite. Boli by sme radi, keby členské štáty dali dohromady kvalitné vojenské e, e, zariadenie. Takže opakujem, treba sa sústrediť na kvalitu, nie na úkor kvantity. Ďalšia e, skôr politická záležitosť spočíva v tom, že dodatočné prostriedky by sa mali vynakladať na prevenciu konfliktov. Vynakladáme ročne obrovské e, čiastky na obranu a mohli by sme e, e, ušetriť, keby sme spolupracovali medzi ozbrojenými zložkami a obranným priemyslom. Ďalej v článku 21 sa hovorí o európskych dronoch a my podporujeme pozmeňujúci návrh 123, podľa ktorého je nutné pripraviť právny ramec na použitie e, týchto nepilotovaných e, e, zariadení. Musíme mať program dronov v Európe, podľa ktorého členský štát by nemal prispievať k mimo súdnym vraždám. A v podstate k tomu dochádza, keď sa nachádzajú drony v Pakistane, Somálsku a podobne. A preto tento politický názor e, e, spravodajcov nezdielame. Nemal by som sa vyjadrovať k tomu, že samotná skutočnosť, že v Európe nie sme schopní vôbec e, používať drony, znamená veľký technický problém. Pán Kilam, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je to veľmi e, dobrá, včasná a reálne e, pripravená správa. Naozaj v nej máme viac otázok ako odpovedí, ale v tom spočíva úloha parlamentu, pretože odpovede e, musí ponúknuť rada a členské štáty. Mali by sme však inšpirovať našich partnerov, aby predkladali takéto odpovede a jedna z vecí, ktorá nás znepokojuje podľa tejto správy, je to, že v roku 2013 e, e, e, rada nepredložila v decembri konkrétne iniciatívy. Ale myslím si, že ústredným poslaním tejto správy je to, že sme sa ocitli v novej bezpečnostnej situácii, ktorá bezprostredne ohrozuje bezpečnosť únie ako celok ďalší problém, ktorý zdôrazňujú všetci kolegovia, e, spočíva v tom, že treba venovať väčšiu pozornosť a zhostiť sa väčšej e, zodpovednosti v oblasti bezpečnosti a obrany a že Únii chýbajú e, operačné priemyselné prostriedky, aby sme mohli rozhodujúcim spôsobom zúčastňovať sa pri riešení medzinárodných kríz. Týka sa to e, e, nedostatku zdrojov a financovanie bude stále e, kľúčovou otázkou. Vieme, že plánový ukazovateľ 2% HDP na obranu sa treba sa vykladať tak, že e, snažíme sa neznižovať, e, ale nedosiahli sme e, pozitívny trend. Chcel by som sa venovať aj problémom kybernetickej bezpečnosti, pretože potrebujeme zabezpečiť rovnakú úroveň počítačovej bezpečnosti vo všetkých členských štátoch, pretože medzi nimi stále existujú značné rozdiely a len keď posilníme naše prípravy v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti, eh, len v tom prípade eh, bude možná spolupráca v tejto sfére. Našim cieľom je posilniť eh, odolnosť a pripravenosť v celej Európskej únii, aby sme dokázali reagovať na problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a musíme posilniť aj spoluprácu v tomto smere s NATO. Ďakujem pekne. Michal Gala. Ďakujem, Michal Gala. Ďakujem pekne. A ja by som chcel veľmi pekne poďakovať pánovi spravodajcovi za túto správu ktorá je veľmi e, e aktuálna a e, je v čase medzi dvomi samitmi venovanými e, bezpečnosti. A teraz parlament si musí položiť otázku, kde sme 3-4 mesiace pred samitom a čo z toho, čo sa rozhodlo v decembri 2013, čo sa z toho už zrealizovalo čo sa e, realizuje a čoho sme sa vôbec nedotkli. To sú všetko záležitosti, kde máme e, určité nedostatky a tam by sme mali vyvieť tlak. E, iba pred niekoľkými týždňami sa špeku, špekulovalo či takéto veci sa budú realizovať iba e, v menšom e, rámci, ale teraz sa to stalo e, realitou a myslím si, mali by sme sa rozhodnúť ešte pred summitom niekoľko konkrétnych záležitostí, ktoré to odzneli z úst kolegov, pokiaľ ide o strategickú autonómiu, ktorá nie je zameraná voči nikomu tento bod je dôležitý z toho dôvodu, že nemôžeme vždy vychádzať z toho, že budeme môcť automaticky využiť e, zdroje organizácie NATO. Pretože možno, že pri konkrétnych záležitostiach s tým nebudú súhlasiť Američania, alebo je tu aj ďalší argument, prečo e, e, krajiny, členské krajiny e, e, e, EU použijú veto. Máme 6 členských štátov na to, ktorí nie sú členmi únie, napríklad Turecko, a nemôžeme vylúčiť, že títo krajiny budú mať i iné predstavy než my. A sa o, o odklone od použitia zdrojov NATO a použili právo NATO, e, veto, prepačte. To znamená, že e, e, strategická autonómia to je určité opatrenie pre prípad, keď nebudem môcť využiť NATO a jeho zdroje. Samozrejme, prajem si aby e, tie nedostatky, ktoré sme zistili už v predchádzajúcich správach, aby e, o tom e, naši predstaviteľi v júni nie len premyšľali, ale aj riešili. Napríklad otázka bezpečnosti dodávok v decembri 2013 sa na tom nepodarilo dohodnúť. To znamená, že sa niečo objedná a sa to nedodá. Mm, mm, myslím si, že musíme poskytnúť väčšiu istotu nášmu priemyslu, že sa oplatí venovať určitým projektom a ponúkne e, to niektorým štátom e, možnosť využiť to, čo potrebujú vtedy, keď to bude nutné. Takže bol by som e, veľmi rád, keby aj v tejto oblasti by sme mali určité výsledky počas spoločnej schôd s, s výborom pre rozpočet sme hovorili o potrebe reform existujúcich mechanizmov. Niektoré členské štáty majú príliš veľké výdevky a niektoré ďalšie naopak. No Napríklad e, v Grécku e, majú veľa e, letadiel a plavidiel, ale nemajú peniaze. V prípade, že chceme niekde použiť misiu vojenského námorníctva, potom vzniká otázka, ako realizovať jedno myslené rozhodnutie Mm, napríklad kreckí e, kolegovia majú veľa e, e, plavidel, ktoré by vedeli použiť, ale nemajú prostriedky na to. To znamená, že tento atenský mechanizmus sa musí reformovať s tým, aby z percentuálneho hľadiska všetci k tomu E, pevali a pani e, Morgarini sa pýta, prečo sa nikto nehlásia. Napríklad Gréci alebo Portugalci majú e, svoje plavidla a prispievajú dvomi, tromi percentmi svojho rozpočtu a ostatní pokryjú zvyšok a Francúzi, Italiani tiež prídu so svojimi prostriedkami a zaplatia 100%. Myslím si, že mali by sme o tom hovoriť našim kolegom e, v domovských štátoch, že toto je tá správna cesta, aby sme e, teda nezabudli na toto finančné hľadisko. Ďakujem, pán Schaffhauser. Ďakujem, pán predseda. Mám tri pripomienky v mene našej skupiny, aj keď je neformálna. Prvá pripomienka sa týka európskej obrany. Podľa nás tu nie je dostatočne uvedené, že je založená na subsidiarite, čiže e, v tom majú zásadnú úlohu členské štáty. Potom je tu posilnená spolupráca členských štátov, ktoré zdieľajú spoločnú víziu. Neexistuje európska politika obrany. Nehovorím všeobecne o Francúzsku, ale my nezdielame rovnaké stanovisko ako Poliaci, Litovci, Lotyši, Estonci a Angličania. Takže neexistuje európska politika obrany. Potom financie, druhá vec. Tam je veľa pokritectva v tejto oblasti. Pokiaľ sa krajina zhostí zodpovednosti, tak je jasné, a povedal to aj kolega Galerie, je jasné, že musia taktiež prispieť. Čiže pokiaľ hovoríme o európskej politike obrany, o európskej obranej politike, takže a pokiaľ nejaká krajina príjme zodpovednosť, tak musí existovať spoločné financovanie. Tretia vec, e, nezávislosť. My sme za nezávislú európsku politiku, takže pokiaľ ide o NATO, pre nás nie je našim partnerom, už to nie je aliancia pre mier, ale aliancia pre vojnu. A z veľkej časti sú zodpovední za krízu v Európe. Čiže my sme absolútne proti a keby sme mohli, tak by sme z NATO vystúpili. Sme úplne proti všetkým odsekom, ktoré hovoria o silnejšom, e, silnejšej spolupráci s NATO. My si naopak myslíme, že Európa by mala mať nezávislú obranu, pretože e, inak to nie je v záujme Európy, ale je to všetko v záujme Spojených štátov. Jurek. Pán Jurek. Ďakujem, bardzo, pani... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som predrečníkovi povedať, že vďaka NATO nedošlo k vojne v Európe v druhej polovici 20. storočia. A hovorím hovoriť o tom, že NATO spôsobuje vojnu, to je absurdné. Práve naopak, vďaka NATO e, nedošlo na európskom území k vojne. No ale vrátim sa k tej správe. Samozrejme, akceptujem filozofiu, že správa musí hovoriť o všeobecných princípoch, pokiaľ ide o spoločnú obrannú politiku a spoločnú bezpečnosť. No ale pokiaľ má tá diskusia mať zmysel, musíme začať od spoločnej perspektívy v otázke bezpečnosti. No a preto by som chcel kolegov vyzvať, aby, keď budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, vo finálnej v finálnom texte správy hovorili o tom, čo sa dnes týka bezpečnosti našich krajín. Hovorím o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sme navrhovali, ktoré sa týkajú napríklad ruských, uh, ruského jadrového programu, Uh, ktoré predstavuje útok na nenukleárne štáty NATO, hovorím najmä o krajinách Strednej Európy. Potom je tu zhromažovanie sa vojsk na severno na, východ, na, na severných a východných hraniciach EÚ. Počas minských rozhovorov sme e, sveč, e, boli svedkami ruských manévrov. Takže pokiaľ máme budovať spoločnú perspektívu bezpečnosti, tak sa to musí nachádzať v správe práve tieto prvky, ktoré som menoval. Samozrejme, solidarita vždy spočíva v tom, že všetci e, podporujeme záujmy e, štátu, ktorý je bezprostredne ohrozený. To je zmysel solidarity. Čiže musíme reagovať na potreby toho, ktorého e, dotknutého štátu. Samozrejme, týka sa to tiež otázok spolupráce našeho obranného priemyslu či priemyslov. Európa samozrejme zatiaľ nemá dostatočné prostriedky v tejto oblasti, čiže pokiaľ by sme v správe povedali, že riešenia na túto tému musia zohľadniť aj investície obranných priemyslov e, v tých krajinách, ktoré majú slabšie hospodárstvo, by tam malo byť uvedené. A tiež by som chcel povedať, že si myslím, že je dôležité, aby sa v tej správe hovorilo o solidarite aj v oblasti sústredenia sa na tie problémy, ktoré sú v dnešnej dobe pre nás reálnou výzvou a nielen na nejaké hmlisté e, e, nádeje, že Európa bude môcť zohrávať akúsi úlohu iba v prípadoch, ktoré sa odohrávajú ďaleko od našich hraníc. Ďakujem pekne. Teraz ako ďalší vystupí pán Daniel. Pán predseda, vážení kolegovia, v prvom rade chcem poblahoželať spravodajcovi za naozaj kvalitnú prácu, ktorú odviedol. Povedalo to viacero kolegov už od počiatku našej diskusie. No ja mám pár pripomienok k hrozbám, e, ktoré vnímame hrozbám voči EÚ v oblasti bezpečnosti. A taktiež sa chcem vyjadriť o činnostiach, ktoré by sme mali viesť e, mimo, za hranicami EÚ, ale aj v rámci EÚ. Najmä pokiaľ ide o rozviedku, o, o, o, tak, o služby rozviedky. Kontext, ktorý poznáme na nešťastie, pojednáva o reorganizácii našich bezpečnostných obranných služieb a služieb rozviedky. by nám umožnili reagovať nielen na úrovni európskeho územia, ako sme videli na nešťastie e, počas udalostí vo Francúzsku a v Dánsku v januári, ale aj v zahranicami EÚ, kde sú činné teroristické skupiny. Predseda Talianskej rády Matteo Renzi hovoril o vytvorení inteligent služby, pardon, rozviedky, európskej rozviedky. E, v dnešnej dobe iba 4 krajiny EÚ financujú takéto spravodajské služby. No keď bude zorganizovaný summit o 4 mesiace o otázkach bezpečnosti a obrany, mali by sme sa venovať aj e, tejto oblasti, aby sme zobrali do úvahy tento návrh Mata Renziho. No a na záver by som chcel povedať, že sa taktiež musíme zamerať na to, čo hovoril Michel Bernier, ktorého Európska komisia vymenovala za hlavu misie pre bezpečnosť a obranu. No a opäť je tu oblasť spravodajských služieb, ktoré by sme sa mali venovať. Mali by sme pokračovať v tomto, e, v tomto smere, aby sme naozaj naštartovali túto otázku spravodajských služieb, aby sme sa vyhli e, výzvam, problémom, pre ktorými EÚ stojí. Takže na záver, pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí e, sa vyjadrili. Naozaj si myslím, že sme pracovali konštruktívne. Brali sme do úvahy všetky pripomienky, ktoré sú vo veľkej väčšine založené na naozaj reálnych e, politicky legitímnych pripomienkach vo veľkej miere navzájom súhlasíme a chcel by som ešte povedať, sa vyjadriť k tomu, čo hovoril Michal Galer. Táto otázka je teraz naozaj už ako si klasickou témou medzi Jeffrey Fernandom a mnou. Nebudem to tu teraz opakovať. Ale NATO nemôže, nechce a nesmie robiť všetko. Pragmatické skonštatovanie keď sa vyhneme ideológii, je presne takéto. Pokiaľ ide o všetky krízy, ktorým čelíme, na to nechce ne, a nesmie robiť všetko a nebude. A samozrejme aj Európa musí zohrať svoju úlohu. Teraz ide o to, o, akú Euró- o akej Európe hovoríme, o Európe, ktorá sa obmedzuje na niekoľko členských štátov, alebo Európu, ktorá pracuje v rámci e, koalícií, alebo o Európe, ktorá naozaj pracuje kolektívne. To je tá debata, ktorú treba viesť. Pokiaľ sa budeme spojať e, z obraného hľadiska iba na NATO, tak to nedáva zmysel, pretože e, existujú územia, na ktoré, na ktoré NATO nebude chcieť ísť. Pokúste sa teraz e, NATO napríklad umiestniť do afrického rohu, tak vám želám veľa šťastia, alebo do Mali, to je rovnaká situácia. A to neznamená, že NATO by sa nechcelo angažovať v africkom rohu alebo v Mali. Michal veľmi správne hovoril o otázke VETA, Šesť e, krajín, ktoré sú, nie sú členmi EÚ, sú členmi NATO, ktoré sú e, veľmi silné a ktoré majú e, politiku zahraničných vecí, ktorá je naozaj problematická. Je tu napríklad Turecko, pokiaľ by ste chceli viesť, e, prevádzkovať operáciu v Severnej Afrike, Nebolo by to možné urobiť v rámci NATO, pretože by určite e, zaznelo turecké veto. Toto treba vždy brať do úvahy. Preto je dôležité, aby Európa bola autonómna, aby nebola síce proti NATO, ale bola by popri, aby mohla robiť niektoré iné veci. A článok 42 e, o tom dostatočne uspokojivo hovorí e, v zmluve. Čiže to je stratégia autonómie, to je podľa mňa dôležité vždy sa hovorilo o, o tejto uh, strategickej autonómii aj v tejto správe, aj v predchádzajúcich správach. Áno, samozrejme, ten argument samo sebe neobstojí, to je jasné, ale nasmerová nás to na niečo veľmi presné. Tá Európska únia by mala mať kapacitu, mala by mať schopnosť povedať áno alebo nie e, voči niektorým operáciám, ktoré by nechcela e, podstúpiť vo vlastnom mene. No a z negatívneho hľadiska zoberme si napríklad Irak. Irácko, e, americké dobrodružstvo z roku 2003, tak strategická autonómia by bola povedať nie takejto činnosti a pozitívna e, strategická autonómia by bola e, to, že by sme mali možnosť ísť na niektoré miesta, kam na to nemôže ísť, aby sme sa mohli vyjadriť ako z občianského, tak aj armádneho hľadiska. Je dôležité, aby sme e, na toto nezabúdali, aby sme túto ambíciu stále mali. V tejto chvíli je to skôr ambícia než realita, ale je dôležité, aby sme to prehlasovali. No a pravda je, že, existuje pro, že je tu problém s tými dvoma percentami. Niektorým z vás to môže byť čudné, ale absolútny cieľ tých 2%, ako je to uvedené v NATO, je kvantitatívny cieľ, ktorý neberie na nešťastie do úvahy kvalitatívne snahy, ktoré uskutočňujú niektoré krajiny. A práve preto francúzske stanovisko vždy bolo pozor, žiadne tábu, pokiaľ ide o 2%, skôr sa pozrieme na to, čo sa deje v rámci investícií, či výskumu a vývoja. Častokrát je to dôležitejšie než nejaké 2% HDP, ktoré sa vnímajú čisto z kvantitatívneho hľadiska toto by mohlo viesť k milným interpretáciám reálnych obranných snách istých krajín. Keď sa dnes pozrieme na tie 2%, tak to nie sú tie krajiny, ktoré najviac prispievajú k operáciám či obrannému priemyslu. Je pravda, že toto je rozvinutá diskusia, no a paradoxne e, práve pozmeňovací návrh pána Varodenda, ktorý naj citlivejšie prístupuje k práve tomuto bodu a ja som naklonený tomu ten pozmeňovací návrh prijať. No a tie ďalšie body. Drony. Áno, právny rámec, to je dôležitá otázka. Všetci by sme chceli mať právny rámec, ktorý by umožnil používanie drónov. Avšak ja nie som za to, aby EÚ malo právne predpisy, ktoré by eh, nebolo funkčné mimo EÚ a ktoré by nebolo prepojené na právny rámec, ktorý by bol širší a ktorý by e, nebol akceptovaný zo strany OSN. V tejto chvíli tu máme manevrovací priestor, pretože dronové programy, o ktorých hovoríme, sú programy, e, ktoré budú mm, fungovať 15 až 20 rokov, takže ja dúfam, že v tých nadchádzajúcich 20 rokoch budeme mať také dróny, ktoré budú môcť e, podobne fungovať ako tie americké a dúfam, že sa posunieme aj v rámci mm, právneho rámca, ale v tejto chvíli je pravda, že o tom ešte treba vyjednávať. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, máme tu špecialistu podvýboru a samozrejme je, jeho pripomienky sme e, absolútne ab, akceptovali, pretože text zlepšili, obohatili. E, takže naozaj e, som e, vďačný vďaka solidarite e, medzi kolegami sme dospeli k tomu, že naozaj som ho nechal kompletne riešiť tento, tento pozmeňovací návrh. Potom pokiaľ ide o Michaela Galera, ktorý hovoril o financovaní PSDC, to, to, bol nakriti- to bola najkritickejšia prípomienka, tam na nešťastie nie sme schopní nejako zásadne e, pokročiť. Myslím si, že ten náš návrh ide dobrým smerom, avšak e, asi bude problém, aby to schválila rada. Nemôžeme pokračovať takýmto smerom No a pokiaľ ide o, otázku kapacity, tak podľa mňa je naozaj problematické, že na úrovni NATO európske krajiny budú môcť získavať materiál tým, že a, a bude, bud, nebudú mať povinnosť e, DPH, ale iné krajiny, ktoré to budú robiť v, v Európskom nácii, nebudú mať túto výnimku z e, DPH. A to je podľa mňa problém, keď hovoríme o európskej solidarite a o vývoji, o rozvoji kapacít. Pokiaľ ide o pripomienku pána Schaffhäusera, tak iste tak máme rôznorodé stanoviska na túto tému, avšak ja si nemyslím, že by sme mali hovoriť o európskej politike a obrany v, z otázky e, subsidiarity, pretože je dôležité mať na zreteli medzivládny charakter tejto politiky. Samozrejme, všetci si uvedomujeme, že členské štáty majú rozhodovaciu právomoc a práve možnosti e, kapacity členských štátov e, odrážajú ich e, úroveň zaangažovanosti, či už je to zo strany rozpočtu alebo iných, iných odvetví. Pokiaľ ide o NATO, tak ja trošku problematicky vnímam ten, ten, ten, to stanovisko to, to, to posadnutosť eh, antiamerickými eh, názormi, ktoré má vaša, vaša politická skupina. No ale dobre, ja nie som eh, absolútnym zastancom a fanúškom americkej politiky, ale pokiaľ sme zase absolútne zásadne proti, to tiež ničomu dobrému nevedie. Pokiaľ ide o jadrové otázky, tak áno, sú tu hrozby na našich hraniciach Európska únia nemá žiadnu doktrínu, pokiaľ ide o jadrové zbranie. Takže buď, pokiaľ sme mm, e, odbrojení, tak je to buď zo strany NATO alebo členských štátov, ktoré riešia takéto jadrové zbranie. Čiže mm, nehovorím, že by sme o tom e, jedného dňa nemali hovoriť, ale v tejto chvíli e, obranných doktrín to nespadá pod e, oblasť, ktoré rieši EÚ. No a pokiaľ ide o spravodajské služby, to bola posledná otázka. Musím sa priznať, e, nie som si celkom istý s touto otázkou. Myslím si, že formulácia, ktorú použil Mato Renzio akési európskej CIA, je podľa mňa nesprávny, dobrý nápad, tak povediac, pretože spravo- národné spravodajské služby sú účinné, pracujú dobre, e, existujú v rámci operatívnych právnych kontextov, ktoré sú špecifické v každej z 28 krajín, čo nebraní ich spolupráci, tá je funkčná. Spolupráca medzi týmito službami je samozrejme zo svojej podstaty diskrétna, mm, dokonca až tajná. No a tá tá, ten nápad vytvoriť európsku štruktúru by podľa mňa neprispel k účinnosti, pretože tie služby samozrejme môžu vždy lepšie spolupracovať, ale to, či to musí byť riešené prostredníctvom európskej superštruktúry, tak úprimne povedané, voči tomu mám rezervy. E nevidím nejakú pridanú hodnotu takejto štruktúry. Máme už v Bruseli takúto štruktúru Intelligence Center, ku ktorej prispievajú takmer všetky európske krajiny, kde sa rieši analýza rizika najmä v oblasti terorizmu. Um, v uplynulých rokoch táto situácia sa rozvinula, tejto otázke sa viac venujeme, bola vypracovaná platforma, na ktorej sa hodnotia rizika eh, aj vďaka eh, informácií spravodajských služieb. No a ja si nemyslím, že v tejto chvíli môžeme zajsť oveľa ďalej. Možno to niekedy príčasto opakujem, ale musíme e, tieto spravodajské služby v prvom rade e, nastaviť, takže to sa robí najlepšie v teréne, čiže na úrovni členských štátov. Dôležité je posilniť e, tok informácií alebo zlepšiť tok informácií a zlepšiť spoluprácu, avšak nemyslím si, že európska štruktúra by toto vyriešila. Takže dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Ďakujem. Vielen Dank, um, Arnaud. Ďakujem pekne, Arno. Ešte chcem povedať, že nakoniec my prispieme výrazne k prebiehajúcej diskusii ako podvýbor a spomínam si niekedy na ten citát na bezpečnostnej konferencii z teda bezpečnostnej konferencii v Mnichove tam povedal niekto, že Francúzi chcú bojovať, ale nechcú platiť, Nemci chcú platiť, ale nechcú e, bojovať a Briti nemajú radi jedno ani druhé. Čiže to je taký to je taká dilema, možno, prepačte, že som to takto nejako možno nediplomaticky povedal, ale v každom prípade 9. marca sa správa má na AFETE prijímať, potom diskusia alebo rozpráva v plenárke bude 1. apríla a E, tým pádom túto tému máme otvorenú, môžeme prejsť na ďalšiu tému, to je debriefing, pokiaľ ide o misiu v Stredoafrickej republike. Minulý týždeň e, naša delegácia navštívila Stredoafrickú republiku, e, tam naša misia momentálne ukončuje svoj mandát. Delegácia bola, teda na člen delegácie bola pani predsednička, pani Fotiga, bol tam aj Arno Dožan, pán Barno, pani Kabajlos, Čiže máme e, záujem vypočuť si, čo táto delegácia zistila. Keďže pani pacientka tu nie je, tak áno, Dežo, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, tak môžem pokračovať aj v tejto téme, prečo nie? a samozrejme potom aj Žil Parňo a pani Sebalo sa, sa určite radi vyjadria, pretože sme všetci boli súčasťou e, tejto delegácie na čele s pani predsedničkou Fotiga. Ja za tých 6 rokov som navštívil takmer všetky operácie misie Európskej únie a táto misia podľa mňa je mimoriadne úspešná, dobre zorganizovaná, teda tá, tá, tá naša misia e, nášho výboru tam, tak e, sekretariat dobre zorganizoval, tak ďakujem veľmi pekne, tak sme tam boli milo privítaní, aj za to ďakujem a e, v tejto e, krajine e, situácia naozaj je e, veľmi nedobrá, je to taký ten klasický failed state a Našim e, cieľom v rámci e, tejto misie EUFOR RCA e, bolo podporiť tento štát a myslím, že snažili sme sa, alebo venovali sme sa tomu celkom úspešne. Najprv začiatku, keď tá misia začala, bol som kritický, ale musím teraz povedať, že cieľ bol splnený. A pripomíme si, aký ten cieľ bol od apríla roku 2014. Cieľom bolo v meste Bangi zabezpečiť e, zabe, teda bezpečnosť niektorých bodov, e, jednak letisko, tam už teraz máme jednotky OSN a potom máme tam dve štvrte v meste Bangi, to sú štvrte číslo 3 a číslo 5, to sú tie najviac problematické hľadiska bezpečnosti. Misia Ehm, má nejakých 750 členov, sú tam štátni e, príslušníci desiatich krajín, sú tam aj e, ľudia z iných krajín, ako napríklad z Gruzinska alebo Srbska. Takže táto misia fungovala a funguje dobre. Stretli sme sa s zamestnancami tejto misie, všetci e, teda prejavovali veľkú, veľkú mieru profesionalizmu, čo je vlastne pri tých misiach aj bežné. Naozaj sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí v týchto misiách e, pracujú, naozaj dobre pracujú, kvalitne pracujú a teší nás to e, takisto aj ten reťazec e, velenia. Podľa všetkého tam funguje dobre, nie vždy je to tak Ehm, sú tam rôzne štátne príslušníci, vzniká to niekedy za rôznych podmienok, ale v tomto prípade to fungovalo veľmi dobre. Spolupráca s ďalšími jednotkami, ktoré sú tam e, prítomné, teraz tam máme dve jednotky, jednak je tam e, francúzska jednotka Sangaris, tá tam prišla ako prvá a potom je tam misia OSN Minuska, tam je e, takmer 10 tisíc členov alebo teda vojakov. tam je to veľmi taká Ehm, heterogénna misia, tak, tak to nakoniec vždy je v prípade OSN a ehm, spolupráca bola v poriadku ehm, naša misia vznikla 15. marca, teda, teda končí sa 15. marca, teraz je otázka uh, tranzície, teda akým spôsobom uh, jednotky OSN preberú tie úlohy, ktoré doteraz sme mali E, na starosti my a miestne orgány trošku majú isté obavy z tohto, takisto aj e, miestni obyvateľia e, a takisto aj medzinárodní aktéry. Čiže keď to, tie jednotky OSN sú také heterogénne, niekedy to je handicap, či naozaj budú schopní vykonávať tie aktivity, ktoré doteraz sme vykonávali my. A potom sú to aj ďalšie otázky. Európska miera zaangažovania Naďalej tam budeme v podobe inej vojenskej operácie, to je EUMAM, a to je oveľa skromnejšia e, misia, misia rady. E, tam je pomáhať, e, o to, aby sa pomáhalo e, vojenským jednotkám v tejto krajine e, vykonávať reformy. Je to teda iba misia rady a teda, ako hovorím, je oveľa menšia. E, malo by tam byť 60 ľudí, ale zatiaľ sme sa dopracovali iba k jednej e, tretine a zatiaľ ich postupuje, e, poskytuje, dá sa povedať, iba takmer Francúzsko, alebo takmer iba Francúzsko, čiže nezačína to veľmi dobre. A takisto aj e, naši partneri v Stredoafrickej republike, takisto aj medzinárodní aktéry e, majú e, pocit, že možno budú Eh, robiť niečo podobné ako naša misia v Mali, ale tak to nemá byť. Samozrejme, keď tam máme 60 eh, zamestnancov, tak našim cieľom rozhodne nie je školiť eh, stredoafrickú armádu, hoci nachádza sa v takom stave, že by to mohlo mať aj zmysel, ale rozhodne takto to nemá byť, takže tam je trošku možno nesprávne vnímanie. Čiže boli sme tam rok, fungovalo to celkom dobre, alebo veľmi dobré. Sú tam možno nejaké otázky a to síce, e, či naozaj e, je Európska únia ako jediná, ktorá túto prácu mohla vykonať E, ja si myslím, e, že naše e, záujmy neboli v, v situácii Stredafrickej republiky až také rozhodujúce. Určite sme tam mohli zasiahnuť, ale je naozaj našou povinnosťou, to je tá otázka, zasahovať vždy v krajinách, ako je napríklad Stredoafrická republika. Je to tastné, hej, či naozaj je to v našom záujme, takto za každým konať. Vravím, že táto misia bola do veľkej miery francúzska, aj pochádza teda vlastne z nejakých francúzských nápadov a chcem naozaj pogratulovať kolegom z francúzskej armády, ktorí prispeli k tomuto úspechu, ale e, je, to je ďalšia otázka, e, možné mať európske misie, ktoré de facto sú naozaj misiami takmer čisto francúzskými? To je podľa mňa strategická otázka. Mm, opäť sa vraciame k e, tým otázkam, otázkom, čo sme hovorili už aj predtým, e, rozpočtové záležitosti. Viaceré krajiny povedali, že majú záujem o tú misiu, ale nemajú na to peniaze. A tie krajiny, e, ktoré nakoniec sa pridali napríklad španielské jednotky, tie tam pracovali veľmi dobre, veľmi si ich ľudia cenili, takisto talianskí inžinieri e, pracovali veľmi e, kvalitne a takisto tie ďalšie e, tretie krajiny. Takže áno, je to úspešná misia. Ja, ktorý som pôvodne bol kritický voči tej misii, to musím priznať, ale tie otázky zostávajú otvorené, ktoré som práve teraz spomenul. Thank you very much. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie pripomienky? Nech sa páči. Eh, jag har inte så mycket att tillägga, för eh, det var väldigt... Ďakujem. Nechcem k tomu veľa dodávať. Myslím, že to kolega veľmi dobre zhrnul. Ale ja som rozmýšľala nad jednou vecou. Veľa ľudí si myslí, to teda je ľudia, ktorí pracujú v rámci UFOR, ale aj takisto aj orgány a iní ľudia. Proste častokrát sa tam spomínalo, čo sa stane, po tom, e, čo vlastne UFOR skončí a začne e, s touto aktivitou e, pracovať alebo s týmto tieto aktivite venovať OSN. OSN má kapacitu, aspoň ľudia si to myslia, prevziať tieto zodpovednosti, tieto činnosti od UFORu. Čiže ja sa nebojím, že by tá práca, ktorá sa započala, by nejakým spôsobom nebola že sa v nej nepokračovalo. Keď sa e, začína misia alebo končí misia, treba si to proste dobre uvedomiť a teraz je podľa mňa čas tú misiu uzatvoriť. Samozrejme, treba e, pamätať aj na to, čo sa bude e, konať a diať na meste ďalej. Situácia nie je stabilná úplne, ale je stabilnejšia, ako keď sme tam začali. Ak chceme, aby tá stabilita sa naďalej zvyšovala, tak treba sa pozrieť na taký skôr civilný e, prístup, rozvoj e, krajín, rozvíjanie krajiny, e, budovanie štátnych inštitúcií, budovanie štátu ako takého. Pretože keď tam iba prídeme, niečo spravíme, potom odídeme a nemáme dlhodobú zodpovednosť, je to do istej miery problematické. A mám ešte jednu otázku, otázku diskriminácie E, tentokrát išlo o moslimov. A to je vec, ktorú treba v každom prípade nejakým spôsobom riešiť. Ak chcete e, v rámci e, krajiny zmierovať jednotlivé etnické alebo náboženské skupiny, nielen po tej náboženskej stránke, ale aj po stránke etnického pôvodu. A to bol jeden z problémov, ktorý nám tam miestni častokrát spomínali. Takže aj tam sa dá ešte toho veľa spraviť do budúcna, ale možno to nie je čisto iba tá vojenská stránka veci, na ktorú by sme sa mali sústredovať. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ešte stručne e, doplním k tomu, čo kolega veľmi dobre zhrnul e, a čo ak nakoniec aj pani kolegyňa potom e, veľmi pekne doplnila. Chcem povedať už iba nasledovné. Treba si uvedomiť, že táto situácia, aká existuje v Stredoafrickej republike, je prepojená aj na politický kontext a takisto aj e, vlastne súvisí s terorizmom v danom regióne. Nedaleko od Bangui treba si pripomenúť, že iba nejakých 600 km odtiaľ sa e, nachádzajú miesta bojov medzi koalíciou Čad Kamerún, Nigeria proti Boko Haram. A e, aj nakoniec Francúzi z tej operácie Angaris nám to e, hovorili pár dní e, pred našim príchodom boli kresťania, ktorí boli na severo-západnej časti krajiny pri hranici s Kamerunom, ktorí boli unesení a Boko Haram ich zabili, alebo teda nejaké skupiny prepojené na Boko Haram. Čiže chcem sa vrátiť k tomu, čo aj Arno Danžo na začiatku e, povedal, teda či Európska únia je užitočná, či by mala pôsobiť tejto stredoafrickej operácii. Pričom to si treba uvedomiť, že nejde iba čisto o vnútornú záležitosť Stredoafrickej republiky, je to aj otázka bezpečnosti a obrany e, v rámci toho celého e, širšieho regiónu, kde pôsobia teroristické skupiny, kde útočia a to sú záujmy e, naše európske, nie iba čisto francúzske. Čiže treba si zodpovedať na túto otázku užitočnosti. A potom druhá vec, ktorú chcem povedať, povedal to tiež už aj Arno, aj Odil. Eufor 17. marca by mala byť teda nahradená e, istým spôsobom e, tou druhou jednotkou, respektíve ešte niektorí experti tam zostávajú, tí experti zo strany rady, ako sme si e, vypočuli. A treba si tiež jasne povedať, že vlastne Severafrická armáda de facto vlastne ani neexistuje. Máme tu ľudí, ktorí síce chodia tam do kasárny, ale de facto nemajú ani zbrania, ani výstroj, výzbroj, nič. E, čiže je tu otázka aj toho, akým spôsobom my môžeme prispievať k tomu, aby tá, táto armáda bola reštrukturalizovaná, aby sme to neuzavrali tak, že my sme našu prácu za ten rok e, vykonali a teraz odchádzame a už sa o to nestaráme proste budúcnosť tejto krajiny je e, prepojená aj na našu politiku v oblasti zahraničnej e, politiky teda a ako to aj Arno povedal, ide tu aj o problém financovania. Prečo my, Európania, by sme mali financovať reštrukturalizáciu stredoafrickej armády? E, alebo teda, či to máme byť my? Treba, aby celá, celé medzinárodné spoločenstvo si to Eh, uvedomil možno Bezpečnostná rada OSN, aby si to uvedomili aj iní ako len my. A potom tretia vec, eh, treba, aby Európska únia naďalej rozvíjala svoju politiku humanitárnej eh, pomoci. Máme tu nakoniec podvýbor pre obranu a bezpečnosť a treba hovoriť aj o tom, že ľudia, ktorí žijú v takejto situácii, ako Odil spomínala, e, si budú vyžadovať aj ďalšie kroky, nie iba tieto vojenské. A potom z hľadiska politického, rekonstrukcia tohto štátu, momentálne máme tam nejaké voľby, e, potom sa tam bude riešiť pravdepodobne nová ústava, potom budú prezidentské voľby, ktoré by sa mali konať v auguste, ale vtedy vlastne sezóna dažďov Čiže je to asi moc e, skoro, potom by sa to teda mohlo zorganizovať buď na jeseň, alebo teda na jar budúceho roku a v každom prípade Európska únia by tiež nemala e, nejako odignorovať organizáciu týchto prezidentských volieb v Stodafrickej republike, pretože e, vidíme, že to je dôležitý aspekt pre rekonštrukciu danej krajiny a pre bezpečnosť celého regiónu, najmä v kontexte toho, tých aktivít Boko Haram, ktoré som spomínal. A Máme tu 43 miliónov eur, ktoré e, budú stať e, tie voľby. A Arno e, hovoril, že nakoniec to vždy vyzerá rovnako, za každým všetko financuje iba e, Francúzsko a 19 miliónov, ktoré boli e, nájdené na tieto účely, samozrejme tých je ešte teda málo týchto peňazí, ako jasne z tých čísel e, vyplýva, e, na organizáciu týchto teda prezidentských e, volieb sú iba z tejto jednej krajiny a pritom e, je to veľmi dôležitá záležitosť, aby sme takýmto spôsobom tiež prispeli k stabilite krajiny. Ďakujem veľmi pekne, pán Noit. Len by som vám chcel pripomenúť, že máme tu aj hosti z e, Eurozboru, takže poprosím vás o stručné vyjadrenie. Republika Centrafrika. Sudafrická republika neexistuje. Tá misia, ktorá bola v Bangi, bola čisto e, misiou preto, aby v Bangi sa nevykonávali nejaké masakre medzi jednými a druhými. Čiže hovoriť o Stredoafrickej republike, že nejaká reforma Eh, alebo rekonštrukcia armády. Najprv treba spraviť rekonštrukciu nejakého konsenzu, ani nie národného, ako skôr medzi kmeňového, aby sa potom mohlo hovoriť o tom, eh, kto bude predstavovať alebo eh, vlastne pracovať v tej armáde. Proste toto je krajina, alebo čas tejto krajiny je mimo kontroly. Možno na tom v tej západnej časti to vyzerá trochu lepšie, ale tiež nie oveľa. Čiže hovoriť o nejakej volebnej, e, volebnom procese, prezidentskom eh, procese v kontexte, kde vlastne národná štruktúra, sociálna štruktúra vôbec eh, neexistuje, to znamená byť spokojní sami so sebou, že sme vytvorili nejakú prázdnu štruktúru, ktorá ale v skutočnosti nie je ničím naplnená. Prezident bol podporený Čadom a potom Čad ho aj zničil v rámci procesu ktorý prebieha v celej východnej e, časti krajiny, kde ľudia boli proste e, už e, unavení z tej hegemonie kmeňov, ktoré mali pod kontrolou Bangi. Čiže nehovoríme to naozaj o rekonštrukcii, ale aspoň o dosiahnutí nejakého základného konsenzu. Ak chceme rekonštruovať armádu, najprv treba rekonštruovať e, e, konsenzus, ktorý štát e, predstavuje. v tomto zmysle tie prezidentské voľby to je iba nejaká metafyzická aktivita, ktorá nejako nie je prepojená na realitu, ktorá v skutočnosti v krajine existuje. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Tým sme uzavreli tento bod dnešného programu a teraz v mene pod výboru pre bezpečnosť a obranu. E, vítam tu generála Buxenschmita, ktorý je veliteľom Eurokoru. Tento podvýbor už počas viacerých rokov e, mal veľmi pevné a pozitívne napojenie na Eurokor. A jednoduchá otázka, pán generál súčasnej e, nestabilnej bezpečnostnej situácii e, máme veľký záujem o vaše názory, e, postoje, pokiaľ ide o súčasný stav, jednak s prihľadnutím na to, že Európska únia teraz poprvýkrát pripravila významnú misiu v lete Eurokor by mal e, začať e, e, prevádzkovať odborný výcvik v Mali. To je dôležitý krok do budúcnosti. Prípadne je to snaha využiť via multilaterálne ústredie Eurokoru je to významný krok eh, z hľadiska eh, eh, SBOP. Čiže sú tu viaceré očakávania spojené s touto misiou. Je to aj výzva spojiť vojenské a politické ambície. Takže nech sa páči, máte slovo. Voilà, Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, poslancovia podvýboru pre bezpečnosť a obranu, zdravím vás. Ja som e, veliaci generál Schmidt, som belgičan a nie Nemec. Často sa ľudia milia, pretože mám také e, meno a máme aj farby ako nemecká vlajka, ale s iným poradím. E, No ale keďže som e, blízko Štrásburgu sa narodil, tak hovorím na Nemca veľmi dobre po francúzsky, no ale som Belgičan. Takže, ak dovolíte, porozprávam vám o niečom. Nie často niekto oslovuje Eurokor, aby sme e, hovorili pre takto prestížnym publikom. Ja nemám oficiálny mandát, aby som pred vami takto vystúpil, čiže to, čo vám budem rozprávať, nie je pokryté ani spoločným výborom pre Eurokor, ani pre belgické orgány. Hovorím ako aktuálny e, e, vojak, ktorý pracuje už vyše 40 rokov a som bol aktív v šiestich veliacich misiách na, rôznych, na piatich rôznych úrovniach, čiže mám istú operatívnu skúsenosť z, z, z, z, z reálnej činnosti a najmä v strednej Afriky. Som vojak a nie politik, čiže nemám mandát hovoriť o politických otázkach, avšak Eurokor je atypická štruktúra, ktorá má e, armádny, ale aj politický pilier. No ale keď my rozmýšľame nad nejakou armádnou záležitosťou, to neznamená, že by sme nesledovali, čo sa deje v politickom svete a nepokúšali sa pokúšať, pardon, nepokúšali sa pochopiť e, isté výzvy, ktoré pred e, nami v tomto, v tomto odvetvi stoja. Takže, ak dovolíte, porozprávam vám trošku o Eurokorpe a potom e, poviem o svojich osobných stanoviskách v otázkach e, európskej obrany. Budem hovoriť o témach, ktoré sa týkajú líderstva a toho, čo a prečo robíme. No a počas mojej prezentácie uvidíte aj ako Eurocorp funguje, čiže manažerskú e, časť. Na úvod, ak dovolíte, niekoľko osobných e, pripomienok k otázke európskej obrany. Čakám, že od mňa, odo mňa nečakáte nejaké dobré novinky, ale skôr e, komentár. Európa samozrejme má potenciál, avšak tento e, klesá Hovorili sme o 2% HDP. Napríklad Belgicko určite nie je jedným z vedúcich hráčov na pelotónu, práve naopak čo vedie k, k systematickej dekonštrukcii armádnych nástrojov v Európe. aby sme nejaký nástroj vybudovali či rekonštruovali na to teda 5, 10, občas 20 rokov, čiže tu hrozí dosť veľké riziko, pokiaľ ide o budovanie, o systematické budovanie e, armádnych nástrojov. Samozrejme, rozhodovací proces, e, na základe ktorého funguje EÚ, je náročný a zdlhavý. Nezabudnite na, na pre, operáciu Artemis v roku 2003 na severovýchode e, Demokratickej republiky Kongo v oblasti Litúria Abuňa. Tam sme spustili operáciu s niekoľkými e, štátmi, ktoré prispeli, najmä Francúzsko, tie za, poslali vojakov a Belgicko sa staralo o zdravotnícke e, a, a dopravné otázky. E, táto misia e, sa odohrala veľmi rýchlo a bola veľmi úspešná, ale aj vďaka tomu, že e, teda vďaka tomu, že sa to rýchlo zorganizovalo, čiže ten proces bol rýchly, čiže aj EÚ by mohla byť schopná robiť takéto operácie. Samozrejme, ešte budem hovoriť o otázke e, záujmov jednotlivých krajín, avšak je jasné, že v inštitúcii, ktorá pozostáva z 28 členských štátov, je pomerne komplikované, náročné dospieť ku konsenzu. Ja e, predsedám Eurokoru, kde je 5, čo skoro 6 e, na člá, členský, členov. A už teraz nie je ľahké sa vždy spojiť, takže ja si viem predstaviť, že tu e, dospieť ku konsenzu medzi 28 krajinami e, v prípade takéto otázky môže byť niekedy naozaj náročné. A teraz politická vôľa. Tá ma dosť znepokojuje. Nechcem nič kritizovať, iba to jednoducho konštatujem. Na úrovni EÚ je tu istá slabosť, pokiaľ ide o príjmanie zásadných rozhodnutí. A táto slabosť, táto, tento nedostatok politickej vôly, to je moja osobná analýza, vyplýva e, okrem iného z istej európskej kultúry, ktorá e, e, je najmä zameraná na diplomatické aspekty, na obchodné aspekty. No a teraz neodolám a budem citovať z knihy, ktorú napísal Uber Vedrin. Niekto ho má rád, niekto ho nemusí mať rád, ale to, čo napísali, je podľa mňa zaujímavé hovorí, že európske národy chcú veriť tomu, už, dru- od, už od konca druhej svetovej vojny, že použitie síly je prekonané. To by bolo dobré, ale milia sa. Vnímanie sveta, e, ktorý je pre pánov špecifický, je svet, ktorý má na jednej strane tých dobrých mimovládky, média, ľudí, intelektuálov, ktorí chcú to dobré, voči tým zlým, čo sú štáty, armády, pozorovateľia, ktorí realisticky vnímajú situáciu, alebo západňari oproti o, ostatným je, je infantilizujúce a často nás mentálne a diplomaticky paralizuje. A ešte pokračujem v, cita, v, ci, v citate. Je to nereálnosť, ktorá je politická a blíži sa k cynizmu skôr než k realizmu. E, e, je to ako keby sme dúfali v nemožné veci. Konec citátu. Jeden z dôvodov, prečo neexistuje európska obrana, je pravdepodobne preto, že nemáme spoločnú víziu o zahraničnej politike Európy. A to je spôsobené viacerými faktormi. Nebudem sa tomu príliš, e, do toho príliš púšťať, ale je pravda, že nemáme konsenzus na zásadných e, otázkach, pokiaľ ide napríklad o hrozby. Nemôžete e, chcieť, aby sa Polsko pozeralo na Stredafrickú republiku rovnako ako Francúzsko. Nemôžete chcieť, aby Španielsko sa na Ukrajinu pozeralo rovnako ako pobaltské krajiny. Je jasné, že náš európsky vesmír, náš európsky priestor je veľmi komplexný, veľmi obširný. Je veľmi ťažké mať globálny konsensus, pokiaľ ide o hrozby a zásadné otázky. Hovorili sme o problémoch misie v Mali a úroveň ambícií operácií je samozrejme pomerne nízky. Misia v Mali umožnila vzdelávať eh, vojakov Najprv tam išlo o obranné e, e, oblasti. No a myslím si, že by sme nemali byť od začiatku príliš ambiciozní. Pokiaľ ide o rekonštrukciu armády v Kongu, to je moja skúsenosť, tak je potrebné začať na začiatku. A iba keď máme miestne sily, ktoré sú schopné viesť obranné misie, tak až potom ich môžeme riadiť smerom k útočným misiám, čiže najprv obranné, potom až útočné. Čiže je to otázka času, nemôžeme zvalovať vínu zásadne na armádu a súhlasím s pánom Dužanom, ktorý hovoril o, o franc, francúzskom zásahu Vengeris. Určite si neviete predstaviť, v akých podmienkach pracujú, aké podmienky vôbec prostredia, bezpečnosti mm, či logistiky. Ja naozaj pred nimi E, si ich hlboko vážim. Domnievam sa, že európsky občania nie sú vzdelaní, pokiaľ ide o otázku obrany a bezpečnosti. Občania nie sú vzdelaní a preto majú dojem, e, falošný dojem bezpečnosti v rámci šengenských hraníc. Z času na čas je niekde nejaký problém, e, nezabúdajme na to, čo sa stalo v Kodani, Vervie a tak ďalej, ale po týždni či dvoch európsky občan sa opätovne vráti k svojmu konzumnému e, spôsobu života a nie je tu e, žiadna kultúra v oblasti obrany, pretože nie je dostatočné vnímanie e, hrozieb, ktoré občanom hrozia. Avšak tie hrozby tu sú. Ja sa obávam, že sa prebudíme až vtedy, keď my, európsky občania, vo všetkých európskych krajinách uvidíme že naše životné zájmy sú neustále ohrozované. Či už by to bol, eh, či už by to bol bankrot na burze, alebo atentáty na eh, šengenských hraniciach, alebo naše hospodárske záujmy v zahraničí, ktoré sú neustále ohrozované, alebo naše informatické siete, ktoré sú neustále ohrozované a ničené kyberútokmi alebo to môžu byť bežné e, armádne útoky. Pozrite sa, čo sa deje na východe Európy. My sme si naivne mysleli, že už nikdy v živote neuvidíme e, takéto scenár bojov, ale vidíme, čo sa reálne deje. A taktiež by sme mohli hovoriť o jednom veľmi destabilizačnom faktore, to sú migračné topy, toky, ktoré naozaj nie sme schopní kontrolovať. Už sme dávno preč od tých pár tisíc ľudí. Teraz máme migrantov, ktorí naozaj denne prichádzajú v tisíckach a nikto e, nemôže povedať, že by sa tento fenomén e, čo skoro zastavil, pretože demografia v Afrike e, tomuto zastaveniu absolútne nenasvedčuje. Mm, pred chvíľou sme hovorili o úlohe NATO. Ja mám pomerne umiernené stanovisko, pretože Eurocore je štruktúra, ktorú môže používať ako NATO, tak EÚ, aj e, OSN. V princípe súhlasím s tým, že NATO nie je šeliek. A myslím si, že by bolo nebezpečné delegovať e, našu bezpečnosť na NATO. Samozrejme, Američania nebudú do nekonečná podporovať európsku obranu a nebudú e, sa starať o našu bezpečnosť. E, možno, že reorientujú svoje prostriedky a záujmy do iných regiónov, do, do Ázie, do Indie. Čiže by sme e, e, nemali neustále rátať s americkou podporou, pretože NATO je v princípe e, hlavne e, založené na americkej podpore. No a Mali by sme vziať e, vlastnú bezpečnosť do vlastných rúk. Takže súhlasím s tými z vás, ktorí sa domnievajú, že Európska, Európa by mala mať istú strategickú autonómnosť. Nemali by sme neustále sa domnievať, že NATO sa bude starať o bezpečnostné armádne otázky a že EÚ sa stará o civilné otázky. Všetky misie ktoré sú označené za armádne, majú aj o civilný pilier. Všetky misie v zahraničí by mali byť založené na piliere 3D, Defense Development Diplomacy, čiže obrana, rozvoj a diplomacia. Nemali by to byť čisto len armádne operácie. V mnohých prípadoch to nemôže byť výlučne napríklad diplomatická misia. Pred chvíľou som hovoril o Kongu, Demokratickej republike Kongu. Ja som bol zodpovedný za reštrukturalizáciu armádnych e, konžských síl a tá reštrukturalizácia je sama o sebe dobrá, ale mala by byť sprevádzaná solidnou aktivitou na diplo- diplomatickej aj e, rozvojovej úrovni tak ako všetci vojaci rád by som nebojoval, ne, aby neboli vojny, ale nemali by sme sa zhýčkať nejakou ilúziou. Soft power nemôže existovať bez strong power. Pokiaľ bude Európa stále mať nízky profil, bude delegovať svoju obranu na NATO a bude všetky misie riešiť na základe soft smart power, tak budeme mať podľa mňa čoskoro problémy. Takže toľko niekoľko veľmi naozaj veľmi osobných stanovisk z mojej strany k otázke európskej obrany. Nie je to čisto pesimistické vyjadrenie, myslím si, že sú tu isté myšlienky, ktoré by sme mali prežuť, ktoré by sme mali zobrať na vedomie a uvidíme, aké sa na nich vyrysujú odpovede. No a druhý pilier, druhá časť môjho, môjho prejavu, veľmi stručne vám predstavím nástroj, ktorý mám tu čest, e, e ktorom mám čest veliť už od, od júna 2013 Prosím ďalšiu priesvitku. Veľmi rýchlo vám ukážem, ako Eurocore je nástroj, ktorý je porovnateľný s ďalšími časťami e, ozbrojených síl. A je to aj tiež istou alter, je aj alternatívou a je veľmi špecifický a dostal sa k naozaj zásadnému okamihu vo svojej existencii. Táto mapa veľmi schematicky predstavuje vítecu 9 erbov. Tieto erby sú erby eh, eh, všeobecných eh, oddielov ozbrojených síl, ktoré sú, ktoré sú prepojené na NATO. Takže keď sa pozrieme na to ako hodinky a začneme na to, sú anglické síly, potom ďalej toto je Štetín, Polsko, potom je to Grécko-Turecké, potom talianské, španielské, Erby, potom Eurokor, Francúzsko a ešte som zabudol na Nemecko, holandské sily. No a čo to vlastne teda je? Volám sa to corps d'armée a to je paradigma, keď sa chceme vyhnúť e, studenej vojne. Pred 25 rokmi toto bola sila, ktorá bola schopná robiť naozaj veľké aktivity s 60 tisíc ľuďmi e, a teraz už e, nie sme v takejto situácii a aj keby sa spojila európska koalizácia, mali by sme problém získať 60 tisíc e, vojakov. Toto sú e, operácie s e, troma hviezdičkami, tak takto to musíme, takto musíme toto vnímať. Túto fotku mám naozaj veľmi rád, pretože je to dedina Eurocore počas cvičení pred pár rokmi a taktiež ilustruje dedictvo, nazývame to Feel Accommodation, to je ako keby pre, pre, e, materiál pre camping, aby som to dobre povedal, čo je e, vlastníctvom Eurokoru. Takmer všetko, čo získávame, patrí Eurokoru, čo umožňuje inštalovať takéto sídlo, čo je naozaj reálne mesto. Tie tri vlajky e, sú tu preto, že chceme pripomenúť, že Eurocore je štruktúra, ktorá je v prvom rade pre EÚ bola vytvorená pred 20 rokmi táto štruktúra, aby pomáhala EÚ, ale potom sme pochopili, že je potrebné to dať dispozícii aj NATO. Veľmi rýchlo sme podpísali e, podpis, pardon, zmluvu a z vlajka z EÚ je tam preto, aby bolo jasné, že väčšina záväzkov, ktoré Eurokor má, by mali byť vedené pod v rámci mandátu OSN. Opravuje sa rečník čiže hovoril o OSN. Eh, Eurocore eh, od začiatku svojej existencie, čo je približne 20-23 rokov, viedol 4 za veľké operácie v zahraničí, 98 eh, misií v Bosni a Hercegovine. Velili sme v Kosove v roku 2000, velili sme ISAFE v roku 2004-2005 v Afganistane, taktiež sme a rozmiestnili 300 členov personálu v roku 2012 opäť v Afganistane v rôznych štruktúrách. No a medzi iným sme dvakrát boli certifikovaní na to ako NATO Response Force, čo je naozaj e, cenné e, označenie. Ďalší slajd. Prepašte, nemám okuliare, tak to nevidím. Prečo je Eurocorp taký špecifický? Najmä vďaka svojmu vzniku Nemecko a Francúzsko sa spojili pred 22 rokmi a vytvorili francúzsko-nemeckú brigádu, ktorá ešte stále existuje v Mülheime v Nemecku. A prezident Mitterrand a kancelár Kohl e, založili Eurokorov s nádejou, že tento nástroj sa stane akýmsi základným kameňom rodiacej sa európskej E, obrany. Ďalší cieľ Erokoru je, je subordinácia. Podľa doktriny vyplýva, že e, veliteľ zodpoveda e, nadriadenú. Pre, pre mňa to tak na nešťastie nie je. Ja som riadený spoločným výborom, čo je ne, netrvalý výbor, kde sú vedúci ochrany Eh, a taktiež politickí lídry oddelení zahraničných vecí. V tejto chvíli je to 5 eh, rámcových na členských štátov, čiže v tejto chvíli mám 10 veliteľov a môj následovník ich bude mať 12, čo vždy veci neuľahčuje, ale my sa snažíme s tým nejak fungovať. No a tretí bod, vďaka ktorému možno eh, sa na Eurokor pozerať ako nejaký jednotný jednotné sídlo. Sedíme v Štrásburgu, teda vďaka v zmluve zo Štrásburgu sme získali autonómnosť správne hľadiska, takže pokiaľ by sa niečo nepodarilo, tak môžeme ísť do väzenia. To z toho vyplýva. Ďalej, e, toto prebehnem rýchlo. Vysvetlím, že na vrchole vidíte ten spoločný výbor, to sú moji veli, velitelia. Potom pod tým je konštalácia rôznych e, oddielov. Je to trochu ako EÚ. Čiže len aby som vysvetlil, že v každodennej našej práci to nie je jednoduché, ale nakoniec sa vždy nejako zhodneme ďalej. E, my sedíme v Štrásburgu, všetci ho poznáte, takže máme naozaj príjemné, e, pekné prostredie. Samozrejme, nesedíme ďaleko od európskych inštitúcií a taktiež sme pripojení na akademické orgány, ako napríklad e, Národná, na, naozaj ENA, čo sú významné Eh, univerzity, či Štrasburská univerzita alebo e, IEP. Vďaka tomu môžeme s nimi komunikovať, čo nám oboj strane prospieva. Potom štruktúra Eurokoru. Spýtate sa, kde máme armádu? No my nemáme armádu. Žiadny veliaci e, nemá armádu. Ja mám ten kartier generál, o ktorom som hovoril. E, to je približne tisícka mužov, žien, plus minus tisícka. Takže síly, ktoré máme k dispozícii, budú vytvárané prípad od prípadu. V tejto chvíli to ešte skúmame a ide tu o generáciu síly. Vždy je to achilová péta pri príjmaní rozhodnutí, pokiaľ ide o vykonávanie a e, operácie. Takže tie štruktúry velenia existujú a pokiaľ existujú, ale e, určite vždy existuje problém pri, pri generácii týchto síl. E, tých späť e, rámcových štátov, Francúzsko, Nemecko, tie založili Eurokor, k tomu sa neskôr pripojilo Španielsko, Belgicko a Luxembursko. Polsko od roku 2016, 1. januára, bude šiestým rámcovým krajom. Sú tu Poliaci, prosím, v miestnosti? Ak dovolíte, rád by som vám povedal, že sme veľmi šťastní, že budeme mať aj polských kolegov v štruktúre, pretože oni naozaj prinášajú alternatívnu armádnu kultúru, ktorá je väčšinou naozaj vynikajúcej kvality, takže ďakujem Polsku. A potom tu máme asociované štáty, tie majú obmedzené práva, máme tam kolegov z Talianska, Grécka a Turecka a kolegovia Grécka a Turecka fungujú spolu veľmi dobre, dobre si rozumejú. Potom niektoré čísla, pokiaľ ide o účasť. Každý štát dáva isté príspevky, e, tak ako môže. V prípade Belgicka je to 151 ľudí, to je veľmi výrazný príspevok. E, potom vidíte tam aj americkú e, vlajku, čiže máme samozrejme e, európsku organizáciu, ale boli by sme radi, keby sme v rámci tohto prepojenia viac spolupracovali aj s americkými e, kolegami, napríklad pokiaľ ide o školenia a tréning. Štruktúra organizácie, to nemusíme až tak e, preberať. A potom ja musím povedať, že som belgická kolega zo Španielska, potom z Francúzska, a máme tam e, brigadných generálov, ktorí, e, s ktorými tiež pracujeme e, z Holandska, z Nemecka, aj z, Bol, z Belgicka, aj z Polska. Čiže dobre vidíte, že v rámci tej najvyššieho, najvyššieho velenia máme tam naozaj veľkú rozmanitosť, pokiaľ ide o krajiny. A dúfam, že do júla budeme mať aj politického radcu v rámci našej štruktúry a Eurokor nakoniec je e, organizácia politicko-vojenská a práve tento politický aspekt by bolo dôležité posilniť. E, teraz v tejto schéme chcem spovedať, že každé dva roky tých 6 e, generálov sa e, zmení, zmenia sa im pozície, e, čiže e, tým chcem jasne vyjadriť, že chcem pracovať s takým Ehm, s takou štruktúrou, ktorá je dobre rozdelená medzi jednotlivé, e, medzi jednotlivé krajiny. Napríklad ehm, Polsko bude v roku 2019 poprvýkrát veliť e, našej organizácie. Ďalej rozpočtové otázky. 12-13 e, miliónov eur je to rozpočet, ktorý je veľmi skromný. Predstavuje 0,5 rozpočtu belgickej obrany napríklad 0,5%. Stačí nám to na to, aby sme mohli normálne pracovať eh, a eh, trénovať. Dúfam, že tento rozpočet zostane stabilný, ale zdôrazňujem, je skromný a eh, za túto cenu máte vlastne, by ste mali kasareň, ktorá je vyzbrojená, vystrojená a primeraným spôsobom aj E, vyškolená, čiže e, naozaj konáme efektívnym, aj cenovo efektívnym spôsobom pri využívaní týchto peniazy. E, potom nejaké príklady materiálu, ktoré máme k dispozícii. Máme tu naše vlastné také kancelárske kontajnery, máme tam systémy vlastne aj pokiaľ ide o kúrenie a takéto technické záležitosti. A máme ako organizácia, e, ktorá je prepojená aj na EU, aj na NATO, ktorá má vlastné e, takéto e, prístroje alebo takéto naše vlastné vybavenie. A to vybavenie nepatrí mne, ale vám jednotlivým e, zastupcom jednotlivých krajín, Francúzske, nemecké a tak ďalej. A e, teda nachádzame sa v Štrasburgu v tej časti Polygon, e, čiže Európsky parlament ten sa nachádza vo veľmi peknej e, časti e, Štrásburgu. My sa nachádzame trošku v inej časti, ale tiež nám to tam vyhovuje a vôbec sa na to nesťažujeme. A e, máme tam aj náš e, batalion, ktorý je v dispozícii, to vidíte na tom druhom obrázku. Toto je dôležitý slajd. Ja keď som e, začal veliť e, našej organizácii, e, tak Eurocorp vlastne e, ako koncept to fungoval už dlhodobo a teda nebol veľmi aktuálny. A vlastne ten, ten koncept toho vás vedie k istej chybe, pretože my už vlastne nevykonávame také veľké aktivity, kde máme 60 tisíc vojakov a tak ďalej. My potrebujeme mať E, také velenie, ktoré je polivalentné, e, kde e, treba pracovať na základe modularity a kde vykonávame vlastne misie, ktoré sú rôznych úrovní ambicioznosti, sú aj veľmi intenzívne, ambiciozne misie, ale zároveň sú aj také, ktoré, kde vlastne iba niekoho doprevádzate, tak povediac, pri jeho aktivitách a máme to niečo ako tie ruské e, bábiky, tie matriošky, e, kde e, máme jednotlivé úrovne našich prácí, pričom tá najvyššia, najväčšia to sú tie e, veľké vojenské operácie, kde pracujú e, tisíce ľudí. A potom máme tam taký vlastne box, to je NATO, tam vidíte aj logo NATO a to vlastne zakrýva alebo pokrýva tie najviac Eh, vojenské mm, misie, tak by som povedal. A tá, tá európska vlajka pokrýva najmä tie e, skôr soft alebo ešte lepšie povedané smart misie. E, naša budúcnosť, ja keď som v roku 2013 začal v rámci Eurocore, tak e, vlastne do roku 2027 mali tú špecifickú situáciu a ja som presvedčil e, e, vedúcich zodpovedných e, vlastne za obranu, aby nejakým spôsobom nastavili funkčne našu organizáciu ako na pol ceste medzi NATO a Európskou úniou. A naozaj bolo treba e, presvedčiť e, našich kolegov z ministerstva obrany, aby to takto vnímali. Čiže vykonali sme takúto, takéto rebalancovanie v rámci misie Mali druhého semestra tohto roku, kde bude na čele nemecký generál a e, potom v roku 2016 semestri budeme mať vlastne e, battle group, Európsky battle group e, A. Potom e, vlastne už pôjdeme podľa, toho, podľa tej trajektórie na to a dúfam, že do budúcna sa to bude vnímať, že my sme v tejto funkcii ako jediní, ktorí máme takéto polivalentné funkcie a že môžeme to prepojenie vlastne brať vyváženie aj na, na to, aj na európsku úroveň niekde medzi. Na záver, e, čo by som chcel e, povedať, nejaké závery, hodnotenia. Pokiaľ ide o kredibilitu Eurocore, e, tak vychádzame z toho, ktoré sú tie E, základné krajiny, 5 plus 1 v prípade Polska, tie predstavujú e, relatívne veľkú časť e, počtu obyvateľov vôbec v Európe, čiže máme tam istú politickú realitu. Pokiaľ by boli operácie e, zo strany Európskej e, únie, tak by sme sa my mohli stať vôbec generálnym štábom Európskej únie na vykonávanie misií. Modularita tá naďalej musí byť hlavným pravidlom a vďaka tomu môžeme vykonávať rôzne misie, ktoré naozaj sú na rôznych e, úrovniach ambicioznosti. Niekto tu povedal, že NATO nie je schopné zasiahnuť všade a ja s tým plne súhlasím. Napríklad v Afrikom tam, tam je americká štruktúra, americké vojenské záujmy v Afrike a napríklad Afrikom tam sa snažili e, implantovať sa iba v Afrike, ale neboli akceptovaní a teraz sídlo majú v Štutgarte. Na to moja vízia je taká, že na to nemá schopnosť ani, ani ambície e, konať e, v Afrike. To je pre nás e, niečo úplne mimo. Čiže skade prichádzajú tie hrozby, treba sa pozerať smerom na východ, smerom na Ukrajinu, to je úplná e, pravda a napriek všetkomu si myslím, že my Európania by sme mali, mali teda sa podať smerom na východ, tam súhlasíme s Polskom, aj e, s pobalskými krajinami, ale takisto treba sa veľmi pozorne pozerať aj na to, čo sa deje v regióne Sahelu e, v Severnej Afrike, pretože to je situácia, ktorá e, by sa mohla zhoršiť a takisto aj v regióne Veľkých jazier v Afrike. To sú podľa mňa e, veľké výzvy pre našu bezpečnosť do budúcna a, ako som povedal, NATO v Afrike nepôsobí. E, čiže podľa mňa tento potenciál tu je, je podcenený. Tento generálny štáb je dobre vybavený, pokiaľ ide o e, materiál, e, zamestnatov a tak ďalej. A je to otázka politickej vôle e, vysielať niekam jednotky. Proste keď chcete mať nejakú medzinárodnú operáciu, tak potrebujete vojakov, potrebujete jednotky a to už nezávisí od nás. A možno to niekoho bude šokovať, alebo niektoré krajiny v EÚ, vieme si predstaviť, že pokiaľ NATO bude v Európe menej e, aktívne a prítomné, tak Eurokorp môže v budúcnosti pôsobiť ako istý e, generálny štáb našej bezpečnosti do budúca. Možno, že niekto to nechce teraz akceptovať, príde to niekomu absurdné, ale stať sa to môže. Čiže záver, use it or lose it, e, asi tak. Um, generál... pán generál, ďakujem veľmi pekne za e, štrukturovaný prehľad úloh, e, funkcií a dín e, Eurokor. Ďakujem pekne za otvorené hodnotenie E, našej politiky. Je to veľmi užitečné pre našu e, činnosť, takže odovzdávam slovo e, koordinátorovi skupiny EPP, pán Galler. Ďakujem pekne, pán generál Schmidt za všetky poskytnuté vysvetlenia, predovšetkým za to, že využívate túto platformu, aby ste sa podelili o určité názory, ktoré nie sú dohodnuté so všetkými e, členskými štátmi NATO alebo Európskej únie. Domnievam sa, e, že v tom je pridaná hodnota takéhoto podujatia. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, že ste nám vysvetlili, e, aký potenciál má vaša štruktúra, ako sa dá použiť, že má určitú hodnotu a že z inštitucionálneho hľadiska Mm. má e, svoje hlavné e, velenie v Štrasburgu. A samozrejme, na tom by sme mohli ukončiť diskusiu, pokiaľ by tam existovala politická vôľa. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby Eurokor e, sa používal ako doteraz v rámci NATO, aby mohol plniť klasické vojenské úlohy aby e, e, sa nezabodoval iba cvičeniami alebo len tak posedoval. Je dôležité, aby ste mali skúsenosti pri e, reálnych nasadeniach. Kladiem si otázku, či z hľadiska samitu v júni sú tu nejaké úlohy, ktoré by mohol plniť Eurokor čo by bolo podľa vás rozumné odporučiť našim e, šéfom e, e, vlád a hlavám štátom z pozície Eurokoru? Takáto konkrétna otázka by bola z mojej strany. Inak dúfam, že počas posilnenia politickej vôle a tam patrí aj e, aktivácia všetkých našich možností, ktoré máme k dispozícii e, v rámci novej Lisabonskej zmluvy. Týka sa to aj e, aktivizácie štruktúry stálej spolupráce, či by Eurokor by e, mohol pripadať do úvahy, e, ktorá by sa dala použiť pri vhodnej príležitosti. Ďakujem pekne e, za to, že premyšľate dopredu, prichádzate k určitými námetmi. Samozrejme o tom nerozhodujeme, ale vnímame takéto námety a E, snažíme sa predkladať e, konkrétne propozície našim e, výkonným orgánom. Za to sme vám veľmi vďační. Samozrejme, chceme urobiť dialog, ale chceme vyhoviť všetkým. Takže dva rečnice, dve otázky a potom pán generál odpovie. Pán Štetina. Ďakujem vám. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážne pán generál. Vy ste poctili nás svojou návštevou a som rád. Nemáte? Nedostáva sa vám eh, tlmočenie? Máte ho? Som rád, že ste predložili svoju skvelú prezentáciu. Jedna konkrétna otázka. Nedávno prezident Ukrajiny Porošenko vo svojom prejave vyzval medzinárodné spoločenstvo, eh, aby vyslalo mm, mierové síly na Ukrajinu. Okrem iného eh, spomínal aj jednotky Európskej únie, dokonca, dokonca použil aj eh, výraz policajné síly Európskej únie. Pochopiteľne je to vec politického rozhodnutia, ale teraz sa vás pýtam nie ako politika, ale ako vojáka, ako generála Ehm, myslíte, že na úrovni Európskej únie existujú vôbec nejaké jednotky, ktoré eh, by mohli vystupovať ako mierové síly eh, na Ukrajine, eh, či už samostatne alebo spoločne s inými jednotkami? Ďakujem pekne. Vážne pán generál. Ah, merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne. Pán Gala, tak uh tam by som chcel povedať, že e, v rámci histórie Eurokoru sme orientovaní smerom na, na to, pokiaľ ide klasické misie, pričom ak sa pozrieme na misie, ktoré boli od Kosova Eurokoru zverené a od misie teda v Afganistane, tak tam už skôr sú to také peace enforcement, peacekeeping a je to častokrát veľmi vysoká miera intenzity tých misií. E, pokiaľ ide o ten e, júnový summit, aký by som sa mohol vyjadriť mm, a povedať, rozprávať sa s našimi politickými zastupcami, tak chcel by som sa ich spýtať, či oni vedia, čo chcú dosiahnuť. Či je možné dosiahnuť konsenzus e, a spojiť sa, zjednotiť sa E, pokiaľ ide o to, aké máme e, vitálne záujmy, aké máme základné e, priority, aby Európa bola koherentnejšia, aby si každý uvedomil, že bezpečnosť druhého je jeho vlastná bezpečnosť, že to je jedno a to isté. Naši kolegovia z Talianska, zo Španielska sa teraz pozerajú smerom na juh a snažia sa tie migračné toky čo možno najlepšie mať pod kontrolou Tí ľudia tam prichádzajú naozaj z rôznych afrických krajín a nie iba afrických. A je to jav, ktorý e, severné krajiny až tak veľmi e, e, nejako nezasahuje, ale jedného dňa sa tieto, sa títo ľudia prostredníctvom šengenského priestoru dostanú aj na sever a skončia nakoniec tam a potom si to všimnú aj tieto krajiny. A problém migrácie teda je problém, problém všetkých, nie je to iba problém Lampedusy. Takisto Ukrajina to je problém celej Európy. Samozrejme v prvom rade sú to Polsko a pobalské krajiny, ale pokiaľ sa pozrieme na možné e, dôsledky z hľadiska ekonomického, z hľadiska energetického, tak e, akákoľvek krajina môže nakoniec tie dôsledky pocítiť aj na sebe. A ak chceme dosiahnuť konsenzus na politickej úrovni, pokiaľ ide o tieto hrozby a vitálne záujmy, treba e, sa spýtať z hľadiska spravodajských informácií, strategického myslenia, aké sú základné vitálne záujmy každého z nás aj Európy ako také a ako to spraviť tak, aby e, záujmy Európy plus alebo minus boli zladené so zaujímami každej e, krajiny. Čiže treba sa nad týmto zamyslieť na úrovni Európskej únie a treba si e, povedať, akým spôsobom e, postupovať ďalej, pokiaľ to potom pokiaľ ide o konkrétne získavanie informácií a vykonávanie analýz. Takže našim politickým zastupcom e, by som povedal, aby vždy mali na prvom mieste ako prioritu mutualizáciu prostriedkov a nadnárodný charakter aktivít väčšina európskych krajín, napríklad e, Francúzsko, Taliansko, Španielsko či Grécko, majú na národnej úrovni e, nejaký e, štáb a nie sú ale schopné zladiť sa s konkrétnymi jednotkami a všetky operácie do budúcna budú medzinárodného, nadnárodného charakteru a treba za každým povzbudiť jednotlivé E, krajiny, či už to bude ako koalícia tých, ktorí e, chcú, proste aby vždy e, tie prostriedky dávali dokopy, aby si ich navzájom poskytovali. A tým skôr to platí, že niektoré krajiny sú špecializované v konkrétnych odboroch. A preto treba rátať so všetkými krajinami. Napríklad dávam príklad z Belgicka. My sme na celom svete známi ako odborníci odminovania na mori a potom sú tu iné krajiny, ktoré zase majú iné odbornosti, iné špecializácie. Čiže v každej krajine sú nejaké schopnosti eh, a pokiaľ tie schopnosti sa skombinujú eh, pod jednu organizáciu, pod jedného šéfa, pod jednu misiu, pod jedné prostriedky, tak to je základ úspechu. Takže treba multinacionalizovať a mutualizovať. A prečo hovorím o tej, o tej, o tej vzájomnosti? o tom mutualizovaní znamená to, že ak máte na jednom štábu v rámci jedného velenia ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych horizontov, tak otvára vám to alternatívne možnosti, e, pokiaľ ide o národné e, zdroje. Takisto máte odlišné vojenské kultúry a lepšie potom dokážete pochopiť situáciu v danej krajine. Takže tá nadnárodnosť, medzinárodnosť e, generálnych štábov a tá E, vzájomnosť, tá mutualita, to je podľa mňa naša budúcnosť. A potom e, tretia vec, ktorú som chcel povedať, pokiaľ ide o permanentnú štruktúru, ja na tom nejako netrvám, nie je to e, vec, ktorú by som bol posadnutý, akurát, keďže podľa mňa existuje veľké množstvo takýchto armádnych generálnych štábov a keďže tie rozpočty sú také, aké sú, tak myslím, že jedným, jednou príležitosťou pre rokor do budúca na vyš, najbližších 50 alebo 15 rokov je proste taká, aby z Eurocorp sa mohol stať permanentný generálny štáb, že by sa tam vykonávali tie analýzy, že by sa tam jednotlivé e, možnosti e, študovali a tak ďalej. Ešte by som sa vrátil. Pán e, Štetina e, sa ma niečo takisto pýtal. Pokiaľ ide o Ukrajinu, to je komplexný e, problém, pretože celé roky sme fungovali v rámci operácií, tých, e, tých mierových operácií, peacekeeping e, a tak ďalej. Teda ľudia už boli nejakým spôsobom presvedčení, že už nedôjde k takýmto, povedzme, konvenčným eh, hrozbám tanky, eh, dielostrelectva a tak ďalej. A preto z niektorých krajín, niektoré krajiny Európskej únie sa proste eh, úplne vzdali svojich ozbrojených, svojich obrnených napríklad vozidiel, e, prípad e, Belgická, teda nie sú schopné e, takéto operácie už vykonávať. Čiže veľmi predčasne sme sa dostali do paradigmy konfliktov nízkej intenzity, kde sa vlastne iba udržiava mier alebo vytvára na novo mier. Ale situácia nám ukazuje, že sme na novo konfrontovaní s krajinou, ktorá zjavne je pripravená robiť všelijaké veci, už to dokázala a ktorá e, predstavuje veľké riziko pre západný svet. E, čiže ja som vojak a ja som teda vždy iba vlastne sluha, tak povediac, v rámci nejakého, e, nejakej, nejakých vojenských možností, ktoré sú k dispozícii politickým riešeniam. Čiže vlastne obrana to je iba e, istý nástroj, ktorý má politika k dispozícii, aby isté veci vykonávala. Čiže vojaci sú platení preto, aby e, podstupovali ste riziko a teda všetky druhy e, konaní sú podľa mňa predstaviteľné. Ja samozrejme dúfam, že táto kríza sa vyrieši diplomatickým spôsobom bez toho, aby došlo k prelievaniu krvi ďalšiemu a že sa nám nestane napríklad e, situácia invázie napríklad e, e, pobalských krajín e, s využitím nejakých kinetických nástrojov. A pokiaľ ide o policajné jednotky, tak to nespada pod moju kompetenciu, ale v takéto situácii najprv treba nastoliť, e, vynútiť si mier a potom vykonať rekonštrukciu. A Na toto sú potrební politici, aby oni dali k dispozícii také nástroje, ktoré umožnia občanom e, žiť normálnym spôsobom. Čiže mm, treba hovoriť o fáze, ktoré sú najprv možno taká kríza a potom rekonštrukcia krajiny. Tam sú predstaviteľné všetky scenáre. A samozrejme dúfam, že v prvom rade sa bude tento ukrajinský problém riešiť diplomatickou cestou a nie vojenskou, to zdôrazňujem. Ďakujem pekne. Mám e, tu ďalších e, záujemcov na zozname. poprosím by som vás poskytnúť pánovi generálovi možnosť e, na odpoveď, pretože e, tlmočníci odídu na obed. Takže pán Kahn. Uh, Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Uvedomujem si, že máme časový tlak. Ďakujem pekne, pán generál, za skvelé vystúpenie a prezentáciu, ktorú ste urobili. Bolo veľmi zaujímavé počúvať uh, o uh, vzťahoch medzi pevnou a jemnou mocou. V súčasnom stále sa menecom svete, akú úlohu zohráva tvrdá moc a súvisí to aj s ďalšou otázkou. Nepochybne e, rozpočet je vystavený tlakom. Ako vnímate vzťah medzi rozpočtom e, venovaným na pevnú, tvrdú a mekú moc? Ďakujem. Pán Stojevský ako ďalší. Pani przewodniczący, panie generále. Vážený pán predseda, pán generál. Ja mám veľmi stručnú otázku. Aká je rozpočtová prognóza na rok 2020? pre Eurocorp? Aké sú plány, e, pokiaľ ide o finančnú situáciu? A druhá otázka. V tejto chvíli sa rieši o, či sa rieši vôbec nejaká sprievodná misia, vzdelávacia misia na Ukrajine. A tretia otázka. Vy ako vojak sa akokoľvek účastníte na budovaní úloh pre satelitný európsky systém? Vieme, že Európsky satelitný systém Galileo, ktorý sa v tejto chvíli vyvíja, tak ako aj ten budúci e, Kopernikus, je jediným civilným a nearmádnym systémom na rozdiel od ruských, čínskych či amerických systémov. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa armáda taktiež účastnila pri budovaní e, fungovania tohto systému. A mám tiež návrh či prozbu na sekretariat komisie na pána Galera či ďalších, aby na výbore e, e, naplánovali diskusiu aj na túto tému. Ähm, Ďakujem pekne, pán Nát. Eh, gracias, generál Ďakujem pekne, pán generál. Ja eh, by som chcel s vami eh, diskutovať ale máte v každom prípade pravdu, že máme tu veľmi dôležitý problém v regióne Sahelu. Je to nie iba vojenský konflikt, ale sociálny konflikt a človek, ktorý pozná Saharu, tak e, vie, e, že už aspoň 10 rokov, že tento problém bude explodovať. E, ale mám nasledovnú otázku. Ja si myslím, že naša reakcia je neprimeraná. Jediná reakcia, ktorú v tomto regióne Sahelu máme, je E, reakcia zo strany Francúzska. To je jediné, tam má operácie. A potom, to síce nie je Sahel, ale je to blízko, Boko Haram, tam máme Francúzov a Čadskú e, armádu. E, bol som teraz na Vianoce v Mali, všimol som si, ako tam funguje Európska misia, pokiaľ o školenie miestnej armády a môžem vám povedať, že to sa absolútne nepodobá na nejakú efektívnu operáciu. Sú tam viac ako rok, školia tam armádu v Mali a neboli sme schopní ani len jednu operatívnu jednotku za ten čas e, e, vycvičiť a vyškoliť. A dôkazy následovne, Pokiaľ e, jednotky z Mali bojujú, tak vlastne vôbec nefungujú. E, aj oveľa menšie jednotky ich zničia a e, zvíťazia nad nami. Sú zle školené, sú zle cvičené, majú neprimeranú výstroj a takisto e, výzbroj a častokrát sú napríklad cvičení e, pri používaní na používanie zbraní, ktoré potom nemajú k dispozícii. Ja som napríklad e, e, si všímal, že Nemec e, učil e, v Mali e, vojakov, akým spôsobom majú prekračovať rieky pričom e, na púšti žiadne rieky nie sú a vlastne tá jedna rieka, čo tam trochu ďalej je, tak tá je našťastie pod kontrolou e, francúzskej armády. E, čiže ako je možné, že takýmto neprimeraným spôsobom konáme? Viac ako rok tam sme prítomní a nie sme schopní vytvoriť jednu jedinú funkčnú operatívnu jednotku? To ostatné všetko je utopia. Máme ešte pani Sebales, pani Gomes, pani Sebales. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade, eh, pokiaľ ide o prepojenie medzi Lampedúzou, krajinou eh, na severe Európy, mm, zo Švedska, eh, som pochádzam zo Švedska, dostávame najväčší počet utečencov a veľmi dobre si uvedomujem situáciu v oblasti Stredomoria Takže mm, nechápem celkom toto e, prepojenie e, v otázke, ale možno, že som ju nepochopila. E, takže názov tejto prednášky využijeme túto štruktúru alebo príďme o ňu. Ako by sme vedeli viac využívať Eurocore v rámci mierových operácií Európskej únie? napríklad pri podpore viacerých e, štátov Afriky. Či existuje takáto potreba a či by ste to vedeli urobiť? A teraz Anna Gomeš. Mám e, otázku, e, ktorá nadvezuje na otázku kolegu Kána ohľadom tvrdej moci. Domnievate sa, že súčasná strategická situácia vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine, zmenila eh, predstavy o využití obranných rozpočtov členských štátov. Mnohé štáty vynakladajú prostriedky na jadrové zbrania. Mnohí sa domnievajú, že tento jadrový potenciál je kontraproduktívny z hľadiska zabezpečenia, zaistenia bezpečnosti. Ďalšia otázka vzhľadom e, na e, tento e, režim zachovanie mieru, udržania mieru pri nasadení Eurokoru, keď o to teraz žiada Ukrajina, vedeli by sme využiť na tieto účely náš potenciál, namiesto toho, aby sme oň prišli? Pán generál, ako je to vždy s politikmi, e, neposkytujeme vám prostriedky, ale chceme, aby ste zodpovedali všetky otázky. Nech sa páči, máte slovo. Oui, je, je vais peut-être... Tak asi odpoviem v poradí. Aj podľa toho, ako sú tie otázky ťažšie a ťažšie. Takže začnem e, od polského kolegu. Hovorili ste o rozpočte e, pre Eurocore, tak tie, tá vízia je optimistická. V tejto chvíli je, je rozpočet dostačujúci a zatiaľ neexistujú signály, ktoré by naznačovali, že ten rozpočet bude znížený. Polsko sa integrovalo do Eurokoru, e, čo skoro tam bude vyše 100 ľudí tým pádom posilňuje eh, aj svoj zbor eh, v Štetine. Čiže toto samozrejme bude stať eh, poľských povlatníkov peniaze, ale pokiaľ ide Eurokor, tak tam nie sú náznaky týkajúce sa redukcie rozpočtu. V tejto chvíli nemáme v pláne vzdelávaciu misiu na Ukrajine. To by predstavovalo naozaj extré, pardon, extrémne komplexný proces, museli by sme zvážiť e, otázku spolupráce s NATO, s EÚ a tento proces je naozaj komplexný, nie je ešte zrelý a myslím si, že prezident Putin ako vždy je v tomto okrok vpred. E, takže v tejto chvíli nemáme na pláne vzdelávaciu misiu. No a pokiaľ ide o satelity, musím sa priznať, že na to nemám kompetenciu hovoriť. Samozrejme, my máme, e, používame satelitné systémy, ktoré potrebujeme, nejaké máme, nemeníme to e, v tejto chvíli rozširovať. Ďalej otázka pána Narta. Ešte raz sa vrátim k svojej skúsenosti z Re- Demokratickej republiky Kongo aby som hovoril o misii v Mali. Neviem, prečo si vždy predstavujeme, že naštartovať zbankrotovaný štát trvá 6 mesiacov. Trvá to 20 rokov. Trvá to jednu alebo dve generácie. E, postaviť zbankrotovaný štát na nohy trvá jednu alebo dve generácie a nemôžeme očakávať, že misia, ktorá trvala 6 mesiacov alebo rok alebo rok a pol, čo skoro E, takto rýchlo dospeje k výsledkom. Ja si samozrejme uvedomujem, aká je situácia v Mali, pretože Eurokov tam v druhom pol roku 2015 pôjde a som si istý, že nemecký generál, ktorý bude veliť misii a ktorý v tejto chvíli má na starosti operačnú misiu, je veľmi pragmatický človek a som si istý, že bude schopný zabezpečiť, že, tie, že to vzdelávanie bude zodpovedať reálnym potrebám. Hovorili ste o vzdelávaní eh, pre malícov, ktoré už existovalo. Treba si uvedomiť, že vzdelávanie v Mali, či cvičenia v Mali eh, budú závisieť od niekoľkých faktorov. V prvom rade je dôležité, aby to bolo dobre nastavené, vybavené, aby tá výbava bola počas celého trvania misie udržaná. Aj to vzdelávanie, aby bolo e, neustále udržiavané. Je dôležité, aby sme mali istú mieru kompetencií, aby sme ju dosiahli. E, a nemôžeme ale povedať, že aha, toto sme si tu odviedli a ideme. Tieto veci majú strednodobý, dlhodobý charakter, môže trvať 10, 15, 20 rokov, čiže treba sprevádzať tú misiu. Druhá vec, ktorá zabezpečí úspech vzdelávacej misie, je potrebné, aby e, členové armády boli platení. Neviem, aká je situácia v Mali v tejto chvíli, ale opäť v bývalom belgickom Kongu e, boli členovia armády platení podľa hierarchických podľa hierarchie, čiže peniaze boli posielané na jednotlivých veliteľov e, provincií a viete potom si predstaviť, ako to vyzerá. Je to syndrom pyramídy, e, pohárov na šampanské na svadbe. Ten horný pohár je plný a ten dolný je úplne prázdny. EU mala misiu ESEC, ktorá pracovala na projekte harmonizácie platobného reťazca tak, aby, vedúc, aby, aby e, reťaz vedenia bola oddelená od reťazca vládieb. No ako v každej africkej krajine, rodina v živote vojaka predstavuje naozaj zásadný prvok. A pokiaľ rodina nebude braná do úvahy, tak ten vojak je zlým vojakom. Takže kým, pokiaľ sú prepojené všetky podmienky, ktoré som e, spomínal, e, splnené, tak máme potom v Afrike solidných, robustných, patriotických vojakov, ale opäť trvá to istý čas a je na to treba mať prostriedky. Otázka pani Sales. Áno, Lampedusa. Každý to vníma po svojom, túto otázku. A moja prognóza, ale dúfam, že sa mýlim, je, že migračné toky z niektorých krajín, ktoré sú susedia s Stredozemným morom, v istom okamihu budú nekontrolovateľné. Je to prognóza a ja dúfam, že sa mýlim, ale myslím, že tie migračné toky budú nekontrolovateľné a budú to tisíce ľudí, ktorí prichádzajú. Teraz je to 3000 ľudí, Schengenský priestor je otvorený, máme tu voľný pohyb a tieto migračné toky následne budú mať dopad na všetky európske krajiny. Nemôžeme si myslieť, že všetci migranti sú akísi škodcovia, to isté nie. Niektorí z migrantov naozaj do európskych krajín prinášajú Mm, pridanú hodnotu. Ale sú tu aj iní ľudia, ktorí prinášajú svoje nádeje, ale svoju mizériu. Čiže je potrebné, aby sme mali európsku migračnú politiku a nie vnútroštátnu migračnú politiku. Najlepším príkladom zlyhania spoločnej politiky je riadenie, je, je, je správa eh, migrantov v Kale medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. To je absolútne nezvládnuté. Takže toľko k Lampeduze. Pokiaľ ide o Eurocore Use It or Lose It, tak ja nemám pocit, že tento nástroj Eurocore by bol používaný OSN. To by bolo naozaj bohaté riešenie. Myslím si, že Eurocore môžu využívať štruktúry Európskeho spoločenstva, ale nielen na misie veľmi nízkej či nízkej intenzity, ale aj na misie vyššej intenzity, ako napríklad Artemis v roku 2003. kým nebudeme mať e, politický mandát a kým e, ho nebudeme mať e, zabezpečený vojskami, tak vtedy budeme schopní stabilizovať situáciu, kým exploduje. Čiže problém strednej Afriky, Líbie a tak ďalej. Vždy sme, vždy trošku, prídeme trošku neskoro. Vždy riešime. Teda je potrebné, aby sme riešili príčiny a nie dôsledky, pretože dôsledok je Lampedusa, ale príčiny to medzi ne patrí chudoba, extrémizmus a tak ďalej. Takže treba ten problém vykoreniť od, eh, od základu. Od, musíme sa naozaj zamerať na príčiny. A teraz sa vrátim k tej hard eh, power a soft power. Občas nemáme na výber a musíme zakročiť naozaj s tou, sil, tou, tou, tou ostrou silou, s zbraňami a s tankami. To, čo Francúzsko robilo v niektorých afrických krajinách, to boli vojnové operácie, aby tam nastolili poriadok, pretože sa to inak nedalo. Pokiaľ rokovanie nie je možné, pretože tam nie sú e, e, ľudia, s ktorými by ste mohli rokovať tak neexistuje v takom prípade diplomatické riešenie, pretože tam naozaj nikto nie je, kto by vám odpovedal. Nie je možné nadviazať diplomatický vzťah. Jediný jazyk, ktorému rozumejú, sú bomby nad ich hlavami. Čiže otázka hard power alebo soft power. Soft power dobre, ale nie v prípade operácií, ktoré potrebujú eh, intenzívne prostriedky diplomácia na nešťastie nie je prostriedok, ktorý treba používať v prvom rade. Občas je potrebné brutálne zasiahnuť, e, poslať na to územie jednotky, armádne jednotky. A potom ešte jedna otázka, na ktorú som neodpovedal. Pani Gomez. Vrátim sa ešte k Ukrajine. Ja naozaj nemám kompetencie v tých jadrových otázkach, to sú príliš komplexné otázky, nebudem sa do toho púšťať, nemám mandát. Čo sa však zmenilo vo vnímaní západných krajín, pokiaľ ide o Ukrajinu, je predstava, že už nie sme e, v tom móde dobrý versus zlý. Čiže nemôžeme v tejto chvíli riešiť uh, otázku bezpečnosti iba tým, že budeme udržiavať mier a tak ďalej. Kríza svedomia e, v oblasti Ukrajiny zo strany západných národov stúpa, pretože naši politickí zastupcovia si uvedomujú, že pokiaľ budeme neustále roz, rozkladať tento nástroj, uh, tak sa jedného dňa ocitneme v neriaditeľnej situácii a nebudeme mať na výber, budeme sa musieť obrátiť na NATO. Budeme sa musieť obrátiť na NATO. Preto opätovne zopakujem, že Európa musí mať strategickú autonómiu, aby sama mohla riešiť problémy v oblasti bezpečnosti. Takže to je ten bod roz, rozkolu medzi západnými národmi v otázke e, toho, čo by sme mohli urobiť na Ukrajine. Ďakujem. Prakticky. Nuž, prakticky e, presne sme to dokázali e, aj s časom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz pánu generálovi. Ďakujem pekne predovšetkým za to, že ste priniesli nám, politikom, realistický pohľad vojaka. Nikdy to nebude na škodu, keď sa podívame na niečo z iného uhla pohľadu, napríklad z hľadiska ozbrojených zložiek Európskej únie. Ďakujem pekne za účasť. Končím našu schôdzu a na budúce náš podvýbor sa zide 16. marca v Bruseli. Ďakujem pekne a dovidenia. Thank you.